Well, we'll gradually start. Takže pomaly začneme. Vítame všetkých rečníkov a chcel by som pripomenúť kolegom, že Eulex Kosovo je najväčšia civilná misia, alebo teda bezpečnostná misia a už 4 roky funguje v Kosove a zameriava sa na podporu a pomoc kosovským orgánom v oblasti právneho štátu Interná strategická revízia bola predložená minulý týždeň. CPCC eh, je riaditeľom Hebrom a musí reagovať na meniace sa podmienky v Kosove. A rovnako s ohľadom na obnovenie mandátu, ktorý vyprší 14. júna 2012, misi, misia bola kritizovaná, ale aj chválená. No a z hľadiska rozšírenia mandátu a po strategickej revízii pokladajú naši eh, členovia za náležité uskutočniť takéto vypočutie. Slovo dostane riaditeľ Gentilíny, aby sa zamyslel nad eh, vzťahmi EU-Kosovo v rámci strategickej revízie eh, Lexono a hlavne, čo sa týka štrukturovaného dialógu o právnom štáte tiež riaditeľ HB bude prezentovať kľúčové body strategického strategické revízie. Takže ako prvý dostane slovo eh, riaditeľ Gentilini. Ďakujem veľmi pekne. Je to pre mňa veľká čest, že tu môžem byť. Eh, poviem to veľmi stručne, mám iba dve, tri veci. No, veľmi dôležité je uviesť túto diskusiu do správneho rámca a o to sa budem aj snažiť, pretože EULEX a revízia, revidovanie EULEXu je súčasťou celkových záväzkov EU voči Kosovu, takže bolo by dobré mať pred sebou ten komplexný obraz. Prvá vec, to je kvalita našich vzťahov s Kosovom. Myslím, že sa v poslednom čase výrazne zlepšili. Nedá sa to porovnať so situáciou spred roka alebo niekoľkých mesiacov. No a Kosovo a EU podaril sa nám postúpiť v solonskej agente. Keď sa pozriete na závery rady z decembra, tak e, toto sú najdôležitejšie závery v histórii týchto vzťahov. Netreba zachádzať do detailov, ale od liberalizácie vízového styku ke štúdiu uskutočniteľnosti, otvorenie EU programov. Takže je tu veľa vecí, veľa vecí s Kosovom, ktoré máme pred sebou, takže toto je veľmi dôležitá vec, keď hovoríme o Eulexe, pretože Eulex, ako som už povedal, je tiež súčasťou, dôležitou súčasťou týchto vzťahov. Druhá vec, to je prezencia v teréne a na zlepšenie vzťahov musíme posilniť našu prítomnosť v teréne v Prištine je teraz, je teraz otvorená kancelária, ktorá dokáže prezentovať EÚ ako orgán, ktorý hovorí jedným hlasom. SEO končí. Myslíme, že to bolo veľmi úspešné opatrenie, no a preto to podporili aj USA finančne alebo alebo ľudskými zdrojmi. No a ďalej vychádza EOLEX, to je súčasťou tejto prítomnosti. Ďalší kolegovia sa k tomu vyjadria trochu hĺbšie. Výzvou teraz je sústrediť túto misiu a prispôsobiť ju novým potrebám a novej skutočnosti. No a tretia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, to je dialog. Dialog medzi Belgradom a Prištinou to je veľmi dôležitá vec. Ako iste viete, tak USA v minulosti veľmi investovali do tohto dialógu. No a podľa môjho názoru to demonstruje, že veci môžu fungovať a že Kosovo sa veľmi zmenilo, pretože rokovať, implementovať dohody, uzatvárať dohody, to si vyžaduje záväzky od organizačných štruktúr, takže je tu veľa vecí, ktoré, ktorých sa, z ktorých sa môžeme poučiť. Takže vzťahy, prezencia, dialog. Mnoho sa už urobilo, ale znamená to, že urobili sme všetko. Znamená to, že sme vyriešili e, všetky problémy. Nemyslím si, myslím, že máme pred sebou ešte stále veľa víziev. Veci, poprvé myslím, že Kosovo bude musieť fungovať e, čoraz efektívnejšie. Očakávania EÚ od Kosova sa budú zvyšovať, ako sú ho čoraz viac, bude musieť plniť eh, svoje povinnosti. A aj lepšie. Príklad je eh, zo včerajška cestovná mapa hm, pre víza Kosovo dostane tú cestovnú mapu. To znamená, že bude treba zdvojiť vzťahy, aby sa dalo pokračovať ďalšou výzvou je dialog Kosovo a Srbsko budú musieť nájsť spôsob, ako pokračovať a normalizovať vzťahy, dialog, na, má zlepšiť vzťahy s ľuďmi, musí zlepšovať spoluprácu medzi Prištinou a Belehradom a musí odstrániť prekážky na ceste do EÚ. E je to teda veľmi dlhodobý projekt, ktorý môže mať rôzne podoby. Dôležité je, Čiže nemá v podstate alternatívu. No a, a v podstate to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva riaditeľ Haber, aby nám povedal niečo o strategických, o hlavných bodoch strategické revízie. Ak mi dovolíte, tak ja to poviem veľmi stručne. stručne sa vyjadrím k hodnoteniu misie a potom vám poskytnem zo pár detajlov o tom, prečo tá misia je taká úspešná. Takže vzhľadom na implementáciu strategickej revízie, pretože o tom v podstate teraz hovoríme, strategická revízia bola schválená približne pred troma mesiacmi, tak prvou vecou že misia sa pripravuje na transfer právomoci a vypršanie výkonného mandátu po troch, štyroch rokoch v teréne je na čase, aby sme sa na to začali pripravovať. Odovzdanie kompetencií misie kosovským orgánom sa uskutoční na základe jasných benchmarkov a pokroku, ktorý bol dosiahnutý. Ale dovolte mi tiež zdôrazniť, že tento proces začal s tým, že všetky 27 štátov sa dohodlo na strategické revízie. Po druhej, sústredenie misie, misia sa bude sústrediť na spravodlivosť, to je ostávajúca výzva. Kosovskí colníci a policia vyvíjajú obrovské snahy, ale sektor spravodlivosti je ešte stále veľkou výzvou nadchádzajúce dva roky sa budeme sústrediť na tento sektor ochrana alebo proti organizovanej kriminalite, e, citlivé medzietnické otázky ako majetkové nároky a osud nezvestných e, sú citlivé otázky ďalej. Komisia má jeden mandát pre misiu v Kosove a to je náročné tie strety, o ktorých ste počuli minulý, minulé leto boli spôsobené tým, že misia sa snažila lepšie svoje výsledky, e, výsledky dialógu, ktorý neustále prebieha, a keď v podstate čaká na opätovné naštartovanie. No. My budeme musieť čiastočne dať severe Kosovu, perspektívu teraz e, reštrukturalizujeme e, misiu z troch pilierov policia, cla e, a spravodlivosť na dve, dva piliere a to je posilnenie monitoringu poradenstva, ako aj tie výkonnej vetvy a tak izolujeme trochu tú exekutívu, pretože to bude posledná funkcia, ktorú dostanú kosovské orgány. No a to všetko prichádza e, s výrazným znížením personálu o 25%. Všetci z vás, ktorí pracujú v nejakých organizáciách a vedia, aká obrovská zmena to je. Čo si to vyžaduje a že treba proces transformácie na to. Toto nám umožní získať personál do, pre nové misie, alebo novú misiu. Nebude to rovnaký personál, ale budeme mať personál v Africkom rohu a Južnom Sudáne. Takže toto sú hlavné celé implementácie strategickej revízie. Dovolte mi povedať niečo o výsledkoch misie. Minulé leto sa to objavilo v novinách. Strety na celniciach s Severným Kosovom. No. Ďalej sa objavilo obdobie stagnácie a potom sa pozornosť zamerala na Srbsko, Srbsko, euro a srbské voľby. Tak, srbské voľby sú už ale minulosť a preto je na čase vrátiť sa ku Kosovo. Je to náročné, misia vytvára problémy, alebo teda to prostredie vytvára problémy takmer každý deň. Avšak netreba zabúdať na ciele, ktoré misia, dosi- misia dosiahla. Takže poprvé zlepšuje kosovské inštitúcie. Po štyroch rokoch monitoringu a poskytovania poradenstva eh, celná služba Kosova funguje vynikajúco Polícia sa profesionalizuje a získava čoraz väčšiu podporu verejnosti a obyvateľstva. Konkrétny príklad je monitoring a poradenstvo celníkov na, v Prištine na letisku viedlo k 500-násobnému 500 nárastu alebo 500-percentnému nárastu zabraných peňazí porovnaní s minulosťou. Čo sa týka súdnej činnosti, tak prebieha 300, viac ako 300 eh, vyšetrovaní a viac ako 300 rozsudkov eh, v občianských a trestných sporoch. No a z nich 200 trestnosprávnych eh, prokurátori Eulexu sú zapojení do viac ako 1800 prípadov, vyšetrujú ministra ako pána Límaja a politiku ako Dačiho, bývalých, eh, bývalých eh, vojakov alebo podnikateľov alebo policajtov. Takže misia neustúpila pred žiadnou výzvou v súdnom sektore. Tiež sa dosiahol obrovský pokrok v boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a s ľudskými orgánmi. Jeden z najväčších úspechov bol Tišarová prípad, kde boli odsúdení ľudia na 66 rokov väzenia a dostali pokutu viac ako pol milióna eur po smrti 15, viac ako 15 osôb vrátane eh, detí a žien. Súčasný lekársky prípad o, patrí sem 6 lekárov a bývalý tajomník ministerstva zdravotníctva. Čo sa týka obchodovania s drogami, tak Eulex ukončil 4 súdy. Rozsudky boli vynesené až do výšky 15 rokov odnetia slobody. Hm, ďalších 31 eh, prípadov sa vyšetruje. A v boji proti pašeráctvu, spoločné snahy Eulexu a kosovských colníkov dosiahli, dosiahli výrazný pokles pašovania a ušetrili milióny eur pre kosovský rozpočet. Čo sa týka korupcie, tak prebiehajú stále e, vyšetrovania s ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom telekomunikácií a vyšetruje sa a verejné obstarávanie pre kosovskú policiu a tiež prebieha vyšetrovanie s generálnym riaditeľom PTK, ktorý je obvinený zo zneužívania postavenia a hospodárskych právomocí. Mári minulého roku sudca Eulexov odsúdil 8 ľudí za korupciu a udelil tresty až do výšky 5 rokov. Tento prípad sa týka irregularít objavených v roku 2006 kreditnej banke v Prištine, ktorá bola potom zatvorená. To je dobrá ilustrácia toho, ako dlho sa tie prípady ťahajú, ale to nie je, neplatí len pre Kosovo. Hospodárska kriminalita, organizovaný zločin a vojnové zločiny asi vyžadujú veľmi dlhé vyšetrovanie aj v našich krajinách, keď sa zamyslíte na to IKT a Hágom. Alebo IKT a Hágom. Misie Misia tiež vyšetruje vojnové zločiny. V júli 2011 sudcové Olafsu vyniesli rozsudok proti Sabidovi Kečimu a troch ďalších za vojnové zločiny voči civilnému obyvateľstvu. V prípade Blaka, o ktorom som už hovoril, tak dva, dve osoby boli odsudené v novembri. Jedna z nich na 18 rokov odnatia slobody za vojnové zločiny voči civilnému obyvateľstvu z roku, z, z roku 1999 a a ďalší dostal 6 mesiacov trest, 6 mesiacov odnetia slobody. No a ďalší prípad, kde 10 obžalovaných je prípad Glečka. Jedná sa jeden, jeden z podozrivých je Fat Melimaj, bývalý minister a poslanec parlamentu. Obvinenie je z mučenia, obli ťažkého obliženia na zdraví, tak voči, tak voči civilistom ako aj vonovým zajacom. Čo sa týka nezvestných, tak experti misie vykonali približne 300 operácií priamo v poli a stretli sa viac ako s 300 obeťami konfliktu, ktoré sa od začiatku Eulexu a pôsobenia Eulexu vrátili rodinám majetkové spory, Elek sa rozhodol vo viac ako 23 tisícoch eh, požiadavkách. Severné Kosovo, Eulex, Eulex otrovil súd Mitrovici a ďalší aktéry otvorili Európsky dom alebo dom EÚ. Je to náročné, ale od otvorenia súdu v roku 2008 po viac ako 9 mesiacoch eh, otvorenia, tak medzinárodní sudcovia a prokurátori, ktorých podporuje medzinárodný tím, završili 50 súdnych procesov, dialog medzi Prištinou a Belehradom, ako som už povedal, tak misia sa zapája do implementácie, realizácie dialogu. Už sa veľmi veľa dosiahlo a bude treba ešte veľa implementovať. Takže toto je taký stručný prehľad úspechov, ktoré dosiahla misia a dúfam, že netreba zabúdať na tieto úspechy napriek všetkým problémom, ktoré sa objavili hlavne v Severnom Kosove, ktoré je v centre mediálnej pozornosti. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše vysvetlenia a Boud D. Mahmáka, riaditeľ Eulexu Kosovo, dostáva teraz slovo. Nech sa páči, máte slovo. Thank you. Thank you. Uh, Uh, dear members of European aj vy by ste nám určite niečo zaujímavé mohli povedať. Ďakujem pekne, vážené dámy a páni, poslankyne a poslanci. Je pre mňa veľkou radosťou a e, cťou byť tu v Európskom parlamente a mať možnosť sa obrátiť e, k členom tohto dôležitého výboru. Bolo rozhodnuté, že niektoré dôležité úlohy budeme e, ďalej rozvíjať. Štrukturovaný dialog e, by to mal byť komisári Füle a Malstrom. Vydali uznesenie k liberalizácii dialogu. Včera sa rozhodlo aj o otázke štúdie uskutočniteľnosti. Ukazuje to, že OSN je angažované na e, západnom Balkáne a ako už povedal predrečník, je to základ vhodného postupu našej misie EULEX v minulosti e, vždy podporoval cestu Kosova do EÚ a rád by som vám dnes predniesol následovné posolstvo. My všetci sa spoločne snažíme o to, aby sme spoločne pracovali, chceme zlepšiť prácu EULEXu, máme úzke vzťahy s úradom EÚ v Prištine, z USA, a s partnermi v Prištine. Som presvedčený o tom, že je to funkčný, schopný rámec, ktorý by nám umožnil právno-štátne otázky s Kosovom spracovať a uskutočniť také opatrenia, ktoré sú potrebné pre cestu do Európy. V budúcnosti budeme veľmi úzko spolupracovať s kosovskými úradmi, aby sme bojovali proti korupcii a organizovanému zločinu. Prvé hmatateľné výsledky napríklad vznikli v podobe novej podoby tejto misie už sme počuli o výsledkoch, ktoré sme dosiahli v oblasti policajnej a colnej správy. Dôjde k zníženiu prítomnosti v rámci našej misie, ale budú pritom zachované všetky naše kapacity na zvládnutie neočakávaných situácií. Dalo sa to zabezpečiť kvôli vďaka pokroku, ktoré dosiahli, ktorý dosiahli kosovské orgány. Môžeme konštatovať, že toto spoločné úsilie umožnilo zníženie <clears throat> počtu našich zamestnancov o približne štvrtinu. Naši zamestnanci sa opierajú o skúsenosti, ktoré majú z podobných misií, ale v súlade s mandátom, ktorý členské štáty schválili, na budúce dva roky. Teraz budú ponúkať vyšší stupeň komplementarity v rámci európskej politiky pre Kosovo. Avšak aj naďalej sa budú opierať o silné partnerstvo s kosovskými inštitúciami. Naša misia bude ďalej podporovať potrebnú implementáciu záverov dosiahnutých v rámci dialogu medzi Prištinou a Belehradom. To sa týka najmä registra občanov a dohody o integrovanej správe hraníc. Ďalej si to bude vyžadovať zvýšenie spoločne, zvýšenie miery spoločne vyšetrovaných prípadov porušenia mieru tak zo strany policie, ako aj na strane druhej. Ďalej bude potrebné schváliť metodológiu, vďaka ktorej budú kosovskí sudcovia spoločne s sudcami Eulexu sedieť na, um, za sudcovskými um, panelmi. Hlavným cieľom je, aby naša misia ďalej pokračovala a snažila sa budovať inštitúcie potrebné pre právny štát a postupne sa bude snažiť o to, aby prípady boli posudzované nestranne a bez medzinárodného zásahu. Monitorovacia a poradná úloha našej misie sa bude zameriavať najmä na otázky týkajúce sa napríklad stabilného najímania zamestnancov, a vytvárania politík v týchto oblastiach. Ďalej ide o analýzy v oblasti financií, ktoré by mali byť uskutočňované bez zásahu politikov. Potom ide o spoluprácu medzi kosovskou policiou, ktorá má na starosti boj proti závažnej trestnej činnosti a korupcii, v spolupráci so prokurátormi. Je potrebné, aby sa zlepšil boj proti takýmto javom a aby Kosovo realizovalo a zakotvilo viac takýchto kompetencií a právomocí. Ide o zvýšenú mieru implementácie e, tejto e, politiky v súdnej oblasti, posilnenie kapacít manažérov, ide o dosiahnutie pokroku pri budovaní právneho rámca v Kosove a pri znížení miery zločinnosti a korupcie v Kosove a pri vnímaní korupcie. Ďalej musia kosovské inštitúcie splniť určité podmienky na pokračovanie vízového dialogu. Právny štát, ako isto viete, bude prioritou aj naďalej. Ciele v tejto oblasti sú jasne definované. Zmiením len niektoré. Dosiahnutie voľnosti, pôsobenia misie EULEX, to sme ešte nedosiahli. Po druhé, zvýšenie počtu vyšetrených a odsúdených trestných činov, um, zvláštna pozornosť venovaná rôznym etnicky organizovaným skupinám snaha o návrat kosovských sudcov do Mitrovice, zlepšenie výkonnosti kosovskej policie a zlepšenie vnímania práce tejto policie aj na severe Kosova. Ako už bolo povedané, budúca práca našej misie bude meraná pomocou rôznych indikátorov. Ako viete, mandát našej misie bol obnovený na nasledujúce dva roky. Zároveň si to však bude vyžadovať zavedenie mechanizmu vnútorných ukazovateľov, aby sme mohli monitorovať dosiahnutý pokrok. Tieto ukazať, ukazovatele by mali pokrývať všetky ciele misie EUX. Mali by to byť konkrétne iniciatívy realizované komisiou v oblasti uh, vnútorné veci, spravodlivosť. Som presvedčený o tom, že tieto kroky povedú k zlepšeniu účinnosti misie a mali by taktiež podnietiť diskusiu členských štátov. Som presvedčený ďalej o tom, že takýto prístup by mal našej misii umožniť meranie našej činnosti na základe kritérií, ktoré máme stanovené v oblasti právneho štátu. Ďalej ide o to, ako motivovať kosovské orgány na to, aby dosiahli ďalší pokrok a príjmali viac zodpovednosti na svoje pleci a viac úloh. Ďakujem. Miss Angelusha Morina pani Angeluše Morina. Dúfam, že som to vyslovil správne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, najskôr za pozvanie. Je to pre mňa veľkou cťou byť tu a vystupovať, podeliť sa s názormi na túto problematiku. Žijeme v období tzv. sociálneho zosieťovania sa a zistila som, teraz keď som v Bruseli, um, som tu z príležitosti vypočutia v Eulexe a um, objavila sa tu otázka, prečo, sa, prečo kosovčania neboli pozvaní na toto stretnutie, aby povedali niečo o Eulexe. Ja sama som z Kosova a som rada, že sa môžem vyjadriť v bezpečnostnej politike. Možno dnes sa dostaneme k odpovediam na položené otázky, aj tak by som chcela počas doby, ktorú ste mi dali k dispozícii, sa vyjadriť k trom záležitostiam. Po prvé, povesť, imič v bezpečnostnej oblasti a kultúra beztrestnosti v Kosove. Po druhé, prostredie, v ktorom fungujeme, právomoci a zmeny ústavy a ako s tým súvisí práca EULEXu. Ďalej by som rada hovorila o porušovaní ľudských práv, čo sa bude týkať najmä severu Kosova. Poprvé, k reputácii, ktorú EULEX má, nie je veľmi dobrá u miestnych obyvateľov v Kosova. Nemyslím si, že táto misia by bola absolútnym zlyhaním. Zdieľam niektoré názory, ktoré pán Putmarnak tu prezentoval a aj pán Haber. Niekoľko prípadov bolo úspešne ukončených, ale okrem toho sa veľa vo verejnosti diskutovalo aj o negatívnych záležitostiach. Bezpečnostná paradigma je naďalej aktuálna. Niektoré prípady boli politicky motivované a boli vyšetrované bez dôkazov. Mohla by som uviesť guvernéra Centrálnej banky, ktorý bol niekoľko mesiacov vo väzbe a musel byť pre nedostatok dôkazov prepustený. Potom niekoľko prominentných prípadov, ktoré boli sprevádzané neschopnosťou a chýbajúcou lojalitou. To je prípad Klečko, minister Limaj, pretože tento prípad e, staval na jednom jedinom svetkovi a išlo tam o to, čo sa s týmto svetkom stalo. Svedok už nie je nažive. Toto sú záležitosti, o ktorých sa hovorí na verejnosti. Veľa ľudí má pocit, že stále funguje prostredie beztrestnosti. Zdôvodňuje sa to chýbajúcou stabilitou, prípady, ktoré boli odložené a nikdy nebolo vyšetrovanie dokončené. Rada by som povedala, že bežný občan má pocit, že politici ovplyvňujú určité prípady alebo rozhodujú o tom, že určité prípady sa vôbec nebudú vyšetrovať. Myslím si, že je to rizikom pre bezpečnosť a stabilitu Kosova, ktoré nevychádza z radov bežných občanov. hrozieb je viac, väčšinou sa týkajú politikov. Absolútna väčšina súvisí s tým, že sa neriešia veci hneď v zárodku. Mohla by som uviezť vysoko postavených politikov, ktorí majú vplyv napríklad na zadávanie verejných zákaziek. Druhou oblasťou, ku ktorej som chcela niečo povedať, je prostredie, v ktorom sa tu pohybujem, myslím najmä na 5 krajín, ktoré neuznali nezávislosť Kosova, čo má vplyv na naše rokovanie s Srbskom od roku 2008 sa o tom neustále vyjednáva, je to určitý druh neutrality. V tejto otázke vieme, že Kosovo bolo súčasťou plánu Martyho Achtisáriho a ide teda o to, ako zriadiť právny štát je trochu nešťastné, že Európska únia sa rozhodla poslať, vyslať misiu takéhoto typu do krajiny, ktorý má takýto, ktorá má takýto štatút. Celá táto koncepcia je nesprávna a pre Kosovo kontraproduktívna. Štát je buď uznaný alebo neuznaný, nič medzi tým nemôže existovať. Akýsi neutrálny štatút ovplyvňuje prácu Eulexu, a najmä to má vplyv na severnú oblasť Kosova, pretože tu vznikli paralelné srbské štruktúry, ktoré sa ďalej rozširujú. Nie je to teda len na severe krajiny, tieto sú tolerované. Nedávno sa začalo hovoriť o tom, že by tieto štruktúry mali fungovať aj naďalej, pretože poskytujú rôzne služby, ako je vzdelávanie a zdravotníctvo. Dokonca to vyhlásili európske inštitúcie. Ja si nemyslím, že by to bolo dobre. Druhý aspekt, týkajúci sa neutrálneho štatútu Kosova a postoja piatich krajín, ktoré Kosovo neuznali, právny štatút a úprava ústavy bude potrebné vyjasniť, aké súdne právomoci budú mať sudcovia a ďalší úradníci Eulexu, tak aby to nenarazilo na prekážky na ústavnom súde, možno by to bolo trošku provokatívne, ale ak napríklad niekto bude odsúdený sudcami Eulexu, tak by to potom mohlo byť spochybnené Kosovským ústavným súdom ak nebude vyriešená otázka právomocí súdcov Eulexu. Týka sa to taktiež porušovania ľudských práv zamestnancami tejto misie, bolo povedané, že tieto úlohy budú postupne odovzdané miestnemu obyvateľstvu a doteraz e, sa neobjavila žiadna sťažnosť na porušovanie ľudských práv Eulexom. Posledná časť sa týka severnej časti Kosova. Všetci viete, že Kosovo má rozlohu 11 000 km štvorcových, 12 územia Kosova. Hovorí sa o tom ako útočište organizovaného zločinu a pašovanie, to je práve sever Kosova, kde žije asi 50 tisíc ľudí. Za 13 rokov od roku 1999 sa tu nepodarilo zabezpečiť kontrolu nad územím s rozlohou 1200 km štvorcových. Zatiaľ, čo Európska únia utráca miliardy napríklad na zabezpečenie um, bezpečnosti v, v Južnej Amerike. Rada by som sa opýtala, prečo nie je možné zabezpečiť kontrolu na takto malom území. Až doteraz sa mi nepodarilo pochopiť, prečo to tak je. Čo by sme skutočne potrebovali, je zabezpečenie kontroly aj na severe. Pán Demarnak. sa vyjadril v tom zmysle, že misia EULEX čaká, že bude zabezpečená plná kontrola. Často zamestnanci EULEXu potrebujú schválenie miestnych orgánov na to, aby tam mohli pôsobiť. Na záver by som rada povedala, ako občianka Kosova, že potrebujeme pomoc, pomoc v rôznych oblastiach, ale poslať misiu z EÚ si vyžaduje konsenzus a podpora musí byť e, primeraná. Som plne presvedčená o tom, že Kosovo je schopné si vybudovať správne inštitúcie za pomoci iných krajín. Podarilo sa to iným krajinám v našom regióne a tieto krajiny sú rešpektované. Aj tieto štáty začínali celkom od začiatku. Nám by sa to tiež mohlo podariť o správnu podporu. Ďakujem. Miss Morina. Ďakujem. Pani Morina a na záver si vypočujeme stručný komentár pána Valtehunda. Ďakujem pekne. My sme teraz som, veľ, som veľmi rád, že môžem hovoriť o odporúčeniach, ktoré už boli prijaté. Môžem súhlasiť s tým, čo už bolo uvedené mojimi predrečníkmi. Ide o to, aby kosovské orgány vzali svoj osud do vlastných rúk a to musíme mať na pamäti a mali sme to na pamäti, keď sme sa pustili do prieskumu. Tým sa minulý rok zaoberal aj výbor pre bezpečnosť a na tejto činnosti sa zúčastnili aj jednotliví aktéry a politické strany. Išlo nám o to, aby došlo k pozitívnemu vývoju. Od polovice roku 2011 došlo ku kandidatúre Kosova, došlo k pokroku v dialógu medzi Belehradom a Prištinou, v Srbsku boli tento rok voľby, takže toto je zhruba vývoj za obdobie posledného roka. Eulex, Káfor e, vlastne sú zasadení do tohto kontextu. Naša práca každým dňom pokračuje a rozvíja sa podľa situácie. Aj naša misia sa tejto meniacej situácii musela prispôsobiť. Je potrebné rešpektovať pokrok, ku ktorému došlo, ako to už bolo povedané, Napríklad e, štandardy v celnej správe sa zlepšili, policajná práca je čoraz profesionálnejšia, Eulex už nemusí pracovať vo všetkých častiach krajiny a na všetkých úrovniach. Na druhej strane však vieme, že ešte veľa vecí treba urobiť a na to nesmieme zabúdať. Je potrebné, aby na mieste bola čo najstabilnejšia situácia, lebo len tak dosiahneme maximalizáciu úspechov. To si vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi Eulexom a KFORom v Kosove. Ako viete, je to spoločný projekt v spolupráci s NATO. No a my sme stále v kontakte aj s predstaviteľmi NATO. Pri príprave strategického prieskumu našej ďalšej činnosti sme ich tiež kontaktovali. Európska únia chce pokračovať v posilňovaní svojej prítomnosti v Kosove, chceme uľahčiť vízový režim, e, prebiehajú rôzne paralelné postupy a chceme e, kvalitatívne sa dostať na vyššiu úroveň. EULEX sa musí prispôsobovať na základe svojej novej úlohy tak, aby lepšie podporovali jednotlivé procesy. Strategický prieskum No vlastne sa zameriaval na skúmanie svojich reakcií na vývoj. V tento rok došlo k vytvoreniu koncepcie ďalšej, ďalšieho pôsobenia na mieste. O, operačné plány boli minulý týždeň odsúhlasené. A na záver treba povedať, že teraz ide o to, aby sme zistenia aplikovali do praxe No a kosovské orgány tiež by mali prijať túto šancu a mali by takisto s Eulexom spolupracovať, tak aby jedného dňa mohli prevziať všetku zodpovednosť do svojich rúk. Ďakujem pekne a teraz otváram diskusiu. Ako prvý pani, la, pani Lunáček, naša spravodajkyňa. ktorá pravdepodobne predniesie svoje závery hneď na úvod. Ďakujem, hovorí spravodajkyňa. Nie, ja nebudem prednášať žiadne závery, ja mám iba niekoľko otázok na našich hostí. Najskôr však chcem pripomenúť tým, ktorí prišli až po začiatku nášho zasadnutia, že vzadu v sále je výstava fotografií. Tieto fotografie dokumentujú činnosť Eulexu. Občania Kosova sa zúčastnili súťaže, mohli zaslať svoje fotografie zamerané na to, čo bolo dobré a čo nebolo zlé. Je tu aj víťaz tejto e, fotografickej súťaže a chcem vás vyzvať, aby ste sa pri odchode zo sály na túto výstavu pozreli. Sú tu k dispozícii aj brožúrky, Naším cieľom bolo, aby sa kosovskí občania mali možnosť podeliť aj s ostatnými o svoje skúsenosti s Eulexom, o tom, aké sú ich predstavy o spravodlivosti v ich krajine. Ako spravodajkyňa pre Kosovo, ako aj preto, že v posledných troch rokoch sa zaoberám aj ďalšími veľmi blízkymi aspektami, musím povedať, že Eulex bol spočiatku v Kosove vysoko cenený, bol vnímaný ako niekto, kto postupuje na základe činnosti umniku. Ale teraz sa pre Eulex začína nová fáza, boj proti korupcii, tak aby sa korupčníci dostali pred súd, zapája sa do boja proti organizovanému zločinu a tak ďalej. Pani Morina toto tiež uviedla. Ja som sa chcela spýtať pána Hábera Demaniaka, že keď hovoríte o strategickom prieskume, o colnej správe policajnej činnosti, ktorá sa utumuje a o tom, že sa skôr zameriavate na otázky súdy a, súdov a právneho štátu. Chcela by som sa spýtať, ako si predstavujete činnosti Eulexu o dva roky a ako chcete, aby vyzeralo v e, Kosove súdnictvo o dva roky. Lebo treba si zadefinovať ciele a potom sa pozrieť na to, ako ich dosiahneme. E, ďalšia vec tu už bola zmienená a síce ide o otázku ústavy Kosova a o dokončenie tejto tzv. nezávislosti pod dohľadom. Je potrebné, aby Eulex mal istú silnú E, pozíciu aj v existujúcom e, právnom e, poriadku, aby tam bol nejakým spôsobom zohľadnený. A potom je to otázka gender mainstreamingu. Je tam rodový poradca. Myslím si, že toto je veľmi dobré, lebo ja si myslím, že mm, takáto misia by mala mm, obsahovať aj takýto post Môžete nám povedať, čo bolo dosiahnuté v rámci Eulexu, teda pokiaľ ide o, o zamestnancov aj politiky v oblasti rodovej rovnosti? No a potom ďalšia otázka. Hovorilo sa tu o nelegálnom obchode. To je v Kosove naozaj e, veľký problém. Súvisí to s prácou polície. Teraz, keď sa už policajné zložky Eulexu obmedzujú, a to zásadným spôsobom, ako vy vnímate spoluprácu s tamojšou políciou, napríklad v otázkach nelegálneho obchodovania. Je tam ešte stále dosť pers- nelegálneho personálu, ktorý môže e, školiť policajné zložky Kosova. A ďalšia vec, o ktorej by som sa chcela zmieniť, pán Limaj to už spomenul, Bo už, už to tu zaznelo pán Limaj, ktorý bol jedným z prominentných predstaviteľov Kosova. Bol obvinený, obvinili ho z korupčného prípadu. Potom tu máme ešte nejaký prípad vojnového zločinu, ktorý s tým súvisí. A ja som od mnohých ľudí, najmä v Kosove, počula, že sú sklamaní. My tu nie sme na to, aby sme zasahovali do E, súdnych konaní, ale chcela by som sa spýtať, ako sa vy staviate k týmto očakávaniam, pretože naozaj tu došlo v mnohých prípadoch k obvineniam, k vyneseniu rozsudkov, ale v Kosove ešte stále to nie je vnímané ako dostatočné. Ako teda vy pracujete s týmito veľkými očakávaniami a so skutočnosťou? že v tejto oblasti sa nepostupuje dostatočne rýchlo. Ja z Rakúska viem, že korupčné prípady sa vyšetrujú veľmi ťažko a viem, že takéto prípady doviesť dokonca je aj časovo veľmi náročné. Ale napriek tomu jedna z mojich otázok je, ako vy vnímate túto situáciu a ďalšou otázkou je status neutrálnej krajiny. EULEX je veľmi dôležitá misia, e, väčšina členských štátov to podporila, ale pokiaľ ide o majetkové veci, sudcovia a prokurátori sa musia rozhodnúť, aký právny systém si vyberú, ako budú postupovať, či to budú kosovské zákony, či to bude podľa nejakej európskej legislatívy, čím sa budú riadiť, alebo či sa budú riadiť OSN normami. Kosovo je štát, to je uznávané a ja viem, že je to ťažké, pretože Eulex musí mať v tejto súvislosti neutrálny štatút, pretože a navyše tu máme skutočnosť, že nie všetky členské štáty podporujú skutočnosť, že Kosovo je štátom a potom tu máme otázku implementácie jednotlivých e, právnych noriem. Členské štáty, ale aj ďalšie štáty, ktoré participujú na misii EULEX, nie sú ochotní pomáhať pri relokácii svetkov, aby mohli byť účinným spôsobom títo svetkovia chránení. Podľa vás spolupracujú členské štáty takým spôsobom, ako by ste si prijali? Členské štáty by možno mali urobiť niečo viac. My tu v Európskom parlamente o tom tiež hovoríme. V marci som naliehala na to, aby boli členské štáty v tomto smere aktívnejšie. A je tu otázka na pána Demaniaka Váš mandát, bohužiaľ, čo skoro skončí. Došlo už k rozhodnutiu, kto bude ďalším vedúcim tejto e, misie. Už disponujete takouto informáciou? Ďakujem, pán predseda. A ja mám niekoľko otázok. Eulex sa mení Mení sa jeho mandát, ako sme to mali možnosť počuť. Možno budem trochu provokatívny. Nech už je to výsledok zmenenej situácie, alebo na základe záverov prieskumu. že Eulex plne neplní svoju úlohu, ktorá, ktorú mal vykonávať v Kosove. Môžete nám opísať, ako fungujú súdy na severe Kosova, čo by sa tam dalo zlepšiť, ako to vyzerá na dvoch hraničných prechodoch. Hovorilo sa o policajnej práce, colnej správe. Môžete realisticky povedať, kedy policajné a colnické právomoci budú na týchto miestach odovzdané Kosovčanom. Ulrike sa už zmienila o niektorých aspektoch a ja mám pocit, že Eulex v minulosti urobil veľa vecí odvážnym spôsobom, ale potom ako keby sa zľakol svojich vlastných činov a jeho činnosť postupne ako si vedne. Pani Morina veľmi diplomaticky sa vyjadrila, a síce, že Eulex nie je veľmi populárny medzi kosovčanmi. No a my by sme boli radi, lebo už sme počuli aj vysvetlenie pána Demerniaka, boli by sme radi teda, aby mal EULEX podporu u obyvateľstva a aby sa situácia zmenila. Takisto môžete nám povedať viac detajlov o správe Dika Martyho? Naozaj si cením to, čo uviedla pani Morina, pretože nám e, ukázala taký ďalší pohľad na činnosť Eulexu. Ďakujem, pán Kukan, a teraz pán Poselt. Vážený pán predseda, ja nesúhlasím s tým, aby sa takýmto spôsobom táto debata obmedzovala. Mám otázku, a aby bola vedená takýmto spôsobom, mám otázku na pani Morino. Ja vám gratulujem k vašej odvahe. Súhlasím s každou vetou, ktorú ste uviedli. Ja si myslím, že na budúce vypočutie tohto typu by sme mali poslať aj kritikov z občianskej spoločnosti, aby sme to počuli priamo. Mám tri otázky. Pán Haber, čo hovoríte na kritiku zo strany KFOR ohľadne toho, že zločinci a vojnoví zločinci sú chránení na severe Kosova a že Eulex nie je schopný zadržať e, v e, nejakej realistickej lehote týchto zločincov. Máte k tomu nejaké kapacity? A potom, pokiaľ sú nejaké sťažnosti, a tých je asi veľa, či už oprávnené alebo nie, tak aké možnosti v rámci Eulexu pre podávanie týchto sťažností existujú a aké existujú mimo pôsobenia EULEXu prostredníctvom Európskej únie. No a potom je to otázka na pána Gentilínyho. Týka sa to realizácie alebo plnenia dohody, ktorá bola uzavretá so Srbskom. Týka sa to konkrétne volieb. Čo urobíte preto, aby tá praktická realizácia prebehla čo najrychlejšie a ako to vyzerá s uzavretím dohody o obchode so Srbskom. A na záver si myslím, že musíme prostredníctvom našich uznesení vy, vyvinúť tlak v tom smere, aby kraj, európske krajiny, ktoré Kosovo ešte neuznali, aby to urobili čo najskôr, pretože tým sa komplikuje práca kosovských demokratických inštitúcií aj práca Eulexu. Pán Panceri, nech sa páči. Pani pan, Ďakujem, vážený pán predseda. Samozrejme, že musíme pracovať na tom, aby Kosovo sa vyvíjalo, aby išlo vpred, aby sme podporovali regionálnu integráciu a približovanie sa k EÚ tak, aby Kosovo vzalo osud do svojich rúk. Ale myslím si, že je ešte potrebné zauvažovať nad strategickým prieskumom, ktorý ešte nie je veľmi presvedčivý, pretože obnovenie misie alebo nová misia by mala viesť k hlbšiemu overeniu pôsobenia, e, konania a dohľadu, ktorý EULEX vykonáva, tak, aby sme boli spokojní s výkonmi Eulexu, lebo doteraz sme až takí spokojní neboli. Teda tak, aby sme zabezpečili v budúcnosti úspech tejto misie. Myslím si, že niektoré štrukturálne zmeny môžu byť realizované prostredníctvom rozpočtu Eulexu, výberom zamestnancov, či už ide o ich odmeny alebo o dĺžku trvania ich zmluv. Potom je tu rozdeľovanie zodpovednosti v rámci Eulexu. A to sú veci, ktoré treba riešiť už tu v Bruseli. EULEX musí zohrávať aj politickú úlohu a musí zohľadňovať aj odborné skúsenosti priamo v Kosove. Nede tu však len o to, aby sa činnosť EULEXu zameriavala len na súdnictvo a spravodlivosť. Ide o to, aby sa súdnictvo oddelilo od politiky v Kosove. To je hlavný princíp súdnictva. Takže je potrebné, aby veľvyslanci alebo rôzni predstavitelia nerozhodovali o možných zmluvách alebo o eventuálnych mandátoch sudcov. Je potrebné udržiavať v Kosove poriadok, je potrebné, aby e, dobre fungovala colná správa a rovnako je potrebné tieto, alebo je možné tieto sektory od seba oddeliť. Rád by som počula, aké sú vaše názory na politiku v Kosove. Na jednej strane je totiž potrebné uznať úspechy politiky elity v Kosove, čo ho dosiahla, avšak na druhej strane treba uznať aj to, čo dosiahnuté nebolo. Napríklad v oblasti korupcie sa urobilo menej ako v oblasti vyšetrovania vojnových zločinov. Čiže je potrebné, aby sme sa viac sústreďovali na výkonné funkcie a nie len na funkcie poradné, pretože tie poradné funkcie sú menej kontroverzné. Dôležité je však, aby dochádzalo k skutočnému výkonu činnosti a nielen k poradenstvu. No a samozrejme, že k tomu potrebujeme aj príslušné zdroje, ktoré budú správne nasmerované tam, kde sú potrebné. Ďakujem, pán Pancieri. Slovenský. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Nož, ja musím uznať, že už dlho som nebol v Kosove a neviem, teda alebo nie som nejaký veľký znalec podmienok a rozmerov. No už e, napriek všetkému, čo bolo dnes e, povedané, je oveľa jednoduchšie Eulex kritizovať, e, ako ho pochváliť. Ja by som rád pochválil a chcel by som povedať, že Eulex je veľmi dôležitý kvôli tomu, že je tam, sú tam zákony, rešpektovanie krajiny a zákonov a toto tam nemá veľmi dlhú tradíciu. To znamená, že EULEX eh, sa musí, musí čeliť takým podmienkam, aké na tom území panujú. Ja súhlasím s pani Morino a s tým, že vniesla do tejto správy veľmi dôležitú dynamiku, a totiž, že Kosovo musí byť a tiež s našou pomocou musí sa zameriavať na to, aby čo najskôr e, prevzalo zodpovednosť do vlastných rúk, do rúk svojich občanov. No a preto mám jednu konkrétnu otázku našim panel, pre našich panelistov, či investujeme dostatočne do ľudských zdrojov v Kosove, na tom špe, v, tom špecifickom, v tej špecifickej oblasti a je Kosovo pripravené na to, že prevezme zodpovednosť do vlastných rúk v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu. Skutočne budúcnosť Kosova a dohody závisia od situácie v Srbsku a od stanoviska Srbska. A preto si myslím, že je dôležité, alebo teda vzťahy so Srbskom budú tiež znamenať väčšiu stabilitu pre, pre Kosovo. Nehovorím teraz o tom, o teda Srbsko bude musieť prevziať svoj diel zodpovednosti. No a my musíme dávať pozor na to, aby Srbsko tiež dávalo pozor na svoju zodpovednosť voči Európe a voči európskej budúcnosti. No a ja súhlasím s tým, a súhlasím s tým, že s tou pripomienkou, že obmedzenie času je neprimerané v tejto situácii, keď nás je tu naozaj len veľmi málo. Ďakujem pekne. Teraz pán Tenok. Dobre, prepačte, slovo dostáva pán Tenok. Áno, nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne. Na posledných 11 rokov chcem upozorniť na konkrétny prípad, na ktorý ma upozornil jeden mojich voličov, ktorý bol ako pozorovateľ na voľbách počas prezidentských volieb. A to, je, to sú aj ťažba, jedna, jedna konkrétna spoločnosť alebo jeden eh, manažer, ale v podstate sú to dve. Jedna eh, srbská eh, na severe a albánska na juhu. V... No a ja som bol upozornený na to, že severná severná pobočka musí čeliť obrovským sankciám e, z Prištiny. No a v podstate sa podkopávajú podmienky, ktoré mali 11 rokov. No a podľa mojich názorov e, EULEX chce brániť vyšetrovaniu tak, aby zabránili ekonomickým sankciám. To by znamenalo, e, že spoločnosť bude zatvorená, no a situácia bola taká, že že nebude sa privatizovať, pokiaľ nebude vyriešený štatút Kosova. No už môžete to, môžete to potvrdiť. No a na záver by ma zaujímalo, a už to bolo naznačené v predchádzajúcich otázkach, voľby v Srbsku a nový prezidenta za nacionalistickým pozadím. Skomplikuje to život Eulexu alebo alebo to bude pokračovať, bude pokračovať v pragmatickom prístupe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tanok. No a teraz v neposlednom rade pani Pak, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne za možnosť hovoriť dnes a stretnú sa s našimi panelistami. Ja by som Geolexu povedal len toľko, že po dlhých rokoch, smutných rokoch umyku, sme, sme veľmi dúfali, že Eulex priniesie výsledky. Bohužiaľ, tá nádej bola neprimeraná. No a bolo ťažké splniť všetko, čo nedokázal UNMIK, aj keď myslím, že EULEX by v niektorých oblastiach mohol byť a mohol postupovať dôslednejšie, prísnejšie, aj keď viem, že sa dá pracovať len s tými nástrojmi, ktoré má a ja by som bol rada, keby OLEX lepšie spolupracoval s KFORom, aby sa právny štát dostal viac do popredia, hlavne na severe, ale Mňa rozčule hlavne e, skutočnosť, že dialog medzi Srbskom a Kosovom, ktorý minulý rok začal, e, pretože chceli získať štatút kandidátskej krajiny v Srbsku, ale že výsledky, a musím sa pýtať, že tie výsledky nikdy neboli realizované, čiže od realizácie pochybovať a mňa by zaujímalo, či Eulex v tejto oblasti nebude vystupovať trochu intenzívnejšie a silnejšie. Ďalej by ma zaujímalo, či Eulex, čo sa týka severu Kosova, eh, ktorý podľa môjho, nielen podľa môjho názoru, ale aj podľa názoru väčších odborníkov, pretože sú tam častejšie. Takže je to semenište trestných činov. A ja sa, pre mňa je otázka, či to je otázka len srbských kriminálnikov, alebo je tam viacero kriminálnych skupín, ktorí sa len eh, schovávajú za srbskú povahu, ale sú tu pritom Albanci. No a ja eh, by som bola rada, keby si to trochu osvetlili, aby sme mali o tom lepší prehľad. No a ďalej mám osobnú, osobnú, osobné snahy ako predsednička výboru pre kultúru. No a ja sa pýtam, prečo nie je možné, aby športovci z Kosova pod kosovskou vlajkou mohli súťažiť na olympijských hrách. Myslím, že je no, skutočne to hrozné, že voči kosovským športovcom. No a No a ja dúfam, že skoro sa dostanú na... sa to zmení. No je to skutočne je to skutočne hrozné voči mladej generácii niečo také neumožniť. No a myslím, že misia Eulex a aj pán Gentili a všetci, ktorí sa tým zaoberajú, by mali niečo urobiť. Treba ju bolo svetlo na konci tunela. Nemôžeme pracovať na politickej stránke. A ďalšia vec, keď sú tu nejaké pochybnosti, či Kosovo Kosovo môžeme nechať vlastnú odpovednosť, tak ja na to len poviem, že nebali sme opakovať chybu z Bosny a Hercegoviny, to sme videli. Čím dlhšie niekoho držíme, ktorý má všade hlavné slovo, čím dlhšie to budeme robiť, tak tým nezodpovednejšie sa politici a politici a situácia, zopakuje sa to, čo vidíme teraz v Bosne a Hercegovine, takže nezabúdajme na to, že kosovčania nie sú hlúpejšie ako niekde inde a mnohí, ktorí sú vo vysokých funkciách, študovali v zahraničí alebo v príštine, sú dobre vzdelaní, musíme im dôverovať a nemôžeme tvrdiť, že my máme niekoho poučovať, my máme pomáhať, ale máme pomáhať k tomu, aby si dokázali pomôcť sami a to je naša hlavná úloha. Ďakujem pekne pani Páka za tieto dôležité poznámky. No a teraz dostanú slovo naši hostia aby mohli reagovať na pripomienky členov výboru. Najskôr dostane slovo pán Gentilini, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Len pár pripomienok k vašim otázkam, ktoré boli zamerané priamo na mňa a súviseli so všeobecnou rozprávou. Poprvé by som chcel povedať, že myslím, že táto diskusia otvorila niektoré veľmi naliehavé otázky ktoré odhalujú komplexitu úlohy, komplexitu úlohy toho, či ako sa, a ako sa zapájate do problémov v Kosove. Myslím, že veci sa dá, môžu neustále zlepšovať, to platí všade, ale v prípade Eulexu, podľa môjho názoru, skutočnosťou zostáva, že často sa objavili konkrétne prípady, ktoré trochu zatienili veľmi komplexnú a náročnú každodennú prácu, s ktorou sa misia, alebo ktorú vykonáva misia v Kosove. No a fakt, že táto práca bola produktívna, dokazuje aj skutočnosť, že sa uskutočňuje revízia, uznáva to aj, dokazuje to aj skutočnosť, že celkový koncept, tak ako povedala pani Pak, je dáte obyvateľstvu čoraz viac, čoraz viac odpovednosti. Už preukázali svoje schopnosti a vieme, že si to dokážu. Takže koncepcia je jasná a toto je smer, ktorým treba ísť. No a čo sa týka dialógu, tak už som to povedal. Dúfam, že všetci chápu, že neexistujú žiadne alternatívy. Samozrejme, existujú dohody a k tomu sa dostanem o chvíľu, ale poprvé by som chcel zdôrazniť význam postupov a metód. Táto metóda, ako som už povedal, sa osvedčila a my sa z nej môžeme veľmi poučiť. Ako som povedal, to môže mať rôzne formy v budúcnosti, ale dôležité je, že tá metóda je na mieste a že to uznávajú všetci. Teda dohody sa uzatvárajú na to, aby sa implementovali a to je skutočnosť a my sa tejto skutočnosti budeme držať. Nikto, myslím, nemôže byť spokojný s rýchlosťou implementačného procesu, ale myslím, že budeme tlačiť, pretože tak, ako som povedal, tak eh, sa príjmajú dohody a tie sa musia implementovať. Niektoré z týchto dohôd boli implementované, niektoré priniesli výsledky, No a čo sa týka celného styku, sloboda pohybu funguje. To sú hmatateľné výsledky. Občianský register, civilný register, samozrejme sú oblasti, kde treba, aby záväzky sa prejavovali do praxi. Do praxe. Ale opätovne súhlasím s že je tu svetlo na konci tunela. Jedine musíme tlačiť, aby všetko išlo dopredu. Nebude to jednoduché, všetky procesy, ktoré súvisia s Kosovom, sú komplikované a my musíme byť na mieste, musíme neustále tlačiť, no a myslím, že sa nám to podarí a že sme pripravení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gentilini. Slovo dostáva pán Harber, nech sa páči. A pán Haber. No, ďakujem pekne. Už nezabúdajme na to, že EULEX je misia zameraná na budovanie právneho štátu. Nie je to misia s právomocami podľa kapitoly 7. Je to misia, ktorá má zlepšiť právny štát v Kosove civilnými prostriedkami a aj e- výkonnými právomocami, ktoré sú však limitované na súdnu sféru. Ja si myslím, že často dôvodov pre nepopularitu Kosova a všeobecná nespokojnosť, na to už som sa snažil, to, proti tomu som sa snažil bojovať kvôli poukazovaním na úspechy po 8 rokoch UNMIKu, tu bol bola nespokojnosť tým, že sa nedosiahlo všetko. Od EÚ sa očakávali zázraky, ale EÚ bola a stále je rozdelená. Niektorí uznávajú Kosovo, niektorí nie. No a skutočnosťou je, že v EESVČ e a na misii musíme uznať, pretože to nemôžeme meniť. Sú to naše členské štáty, ktoré to musia zmeniť a to chcú urobiť. My upozorňujeme, na dôsledky nedohody pre praktickú činnosť misie pre členské štáty, ktoré zastupujete vy, alebo je na členských štátoch, e, aby sa situácia zmenila. No a čo sa týka spravodlivosti a jednotlivých prípadov, tak e, áno, na úvod to boli obrovské očakávania, nebolo rýchle úspechy, ako som povedal, boj proti organizovanému zločinu, vojnovým zločinom, keď sa zamyslíme nad vojnovými zločinmi z druhej svetovej vojny, tak to trvalo veľmi dlho. Takže isté nie je prekvapením, že misia má pomaly, pomaly úspechy. Ja som tak umiernene nadšený, ale nechcem neprirodzene zvyšovať očakávania, pretože tieto prípady trvajú 2-3 roky a viac, kým sa vyšetria až kým sa otvorí súd. Takže je taký malý zázrak. Alebo teda nie je žiadny, žiadny zázrak a nikto koho neprekvapuje, že počas prvého roku neboli dosiahnuté žiadne výrazné výsledky. Nuž. Sú tu isté veci, ďalšie veci sú, keď umreli eh, svetkovia ako v prípade Limaj, eh, kde svetkovia umierajú veľmi eh, často, samozrejme eh, nie len prirodzenou smrťou, ale potom sa nedá ukončiť prípad proti nedá len tak ukončiť prípad. No a toto je súčasť systému spravodlivosti. Nepatríme k tým, ktorí o, hovoria, že netreba uplatňovať najvyššie štandardy. My ich uplatňovať budeme aj naďalej. Takže toto som chcel povedať veľmi jasne a jednoznačne. No a ako som povedal, tak eh, nemôžem eh, nič hovoriť eh, o neutralite. Dávajú nám ju členské štáty a ďalší problém bola ochrana svetkov. My potrebujeme ochranu svetkov a personál na to, a to je veľmi zriedkavé v členských štátoch, takže to treba do istej miery chápať, že nám neposkytujú prostriedky a my to neustále žiadame a my ich žiadame, aby akceptovali aj uh, e, svetkov na relokáciu, ale členské štáty to nerobia veľmi radi. No a, a keď sa spýtate svojich voličov, či chcú, aby bol alokovaný nejaký svedok, tak uvidíte, prečo to tak je. Sever, opätovne sever je no, taká pozitívna vec, ak sa to tak dá povedať, je, že aj členské štáty, ktoré neuznávajú Kosovo, netvrdia, že Severné Kosovo patrí ku Kosovu. Argument je o Kosove ako celku. Ale však je tu situácia, situácia v Severnom Kosove, kde populácia je ochotná prijať násilie a vykonávať násilnosti, no a pri riešení násilnosti priamo na meste je kontraproduktívne. Napríklad eh, minulý rok ste sledovali v televízii udalosti o bráne 1.31, na to, teda snahy, vykonával snahy, ale výsledok bol, že prístup k bráne bol zablokovaný tak z hĺbky Kosova ako aj Srbská a nebol zaručený e, prístup a vznikli tu obrovské frustrácie. Takže môžeme čakať pokrok e, z tohto dialogu, dialog so všetkými svojimi problémami, o ktorých hovoril už aj pán Gentilini ešte stále treba veľmi veľa implementovať a sme tak umiernene optimistickí, čo musíme už eh, kvôli povah našej práce, ale nemôžeme zaručiť všetky výsledky. Ďalší justičný problém Dick Marty a jeho osobitná skupina pre vyšetrovanie, ktorá bola vytvorená pod zašitou misie, ale funguje pomerne nezávisle a funguje spolupráci s so súdny, súdmi Kosova. Už bol zazna, boli zaznamenané veľké úspechy. Takže dá sa očakávať formálne otvorenie vyšetrovania predpokladateľa v blízkej budúcnosti. No a podľa zákona e, majú dva roky na ukončenie vyšetrovania, takže toto je jasná, jasná lehota. A potom prípad musí byť predložený na súd. Ak to bude dostatočné. Ďalej zatýkanie v Severnom Kosove a justičné nadväznosti. Je to ťažké, snažili sme sa o to, keď ľudí zatknete, a tak sa na uliciach do ulic vidú ľudia, postavia barikády a môžete sa dostať naspäť, ale len za cenu obeti na životoch. Takže opätovne to je veľký problém. No ďalší problém sa vie po zatknutí, či je žaloba odôvodnená. Napríklad pani Zdovič je zločinec v Severnom Kosove, ale sú vaše argumenty a dôkazy silné. Máte prístup k svetkom a k miestam činu na to, aby ste aby sa ten prípad vôbec mohol otvoriť. No aplikujú sa tu prísne pravidla, no a, a v prípade Vyselinovič, možno ako viete, tak nám pomohli a zatkli ho na ich vlastnom území. Takže je tu taký, také záblesky, záblesky na konci tunela. Dobre, myslím, že som reagoval už na viacero otázok. Ďalej, ďalšia otázka zaznela. Možno to treba objasniť. A to je e, k riaditeľovi misie v procese výberu je taký háčik. Vieme, že riaditeľ misie, jeho mandát skoro skončí, avšak nevieme presne kedy. Takže to je teraz všetko, čo môžem povedať, a pretože ako ešte chápete, tak výberové procesy sú vždy veľmi tajné postupy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Háber, a rád by som odovzdala slovo ďalej vedúcemu misie EULEX pánu Budalimu. Ďakujem pekne. Čo sa týka väčšiny otázok, veľa e, odpovedí už pokryli predračníci. Ak by ste dovolili, aby som pripomenul, v akom prostredí fungujeme 15. oktobra som zahájil misiu v roku 2009. Vtedy misia fungovala v krízovom prostredí a až do dnešného okamihu neustále musíme sa vyrovnávať s krízovými situáciami. Je to krízové prostredie. Došlo k odstúpeniu prezidenta, prebehli voľby sme si vedomi toho, že to nebolo tak jednoduché, ako sa očakávalo. Trvalo to do apríla následujúceho roka, potom to bola situácia z minuloročného leta, všetci si to určite pamätáme. V septembri tam došlo k nesmierne napätej situácii, kedy jedinou možnosťou, ako sa dostať k Um, vchodom eh, k priesmikom na severe. Eh, dalo sa to dosiahnuť iba helikopterom, už eh, muselo dôjsť k rotácii personálu a prístup v rámci zariadenia Gate 1 bol zničený, potom v lete to boli voľby v Srbsku. Museli sme ukľudniť naše pôsobenie na mieste a ak by sme to mali povedať úprimne, ak sledujete, čo sa tam deje, ako náhle bol výberový proces ukončený, pred 1,5 týždňom sme opäť zahájili operácie vrátane severu, kedy sme za nesmierne ťažkých podmienok hľadali miesto pre pána Merisoviča, ako isto viete, je v srbskom väzení. Snažili sme sa zistiť, kde sa nachádza. Ďalšou operáciou bol Ibarin. Ako vieme, je to medzietnická sieť, ktorá spája kriminálne živly na oboch stranách hranice, čiže aj tam bol dosiahnutý pokrok. Toto je prostredie, v ktorom fungujeme, pracujeme. Či dosiahneme uznanie alebo neuznanie tejto krajiny, to je realita, ktorej každodenne čelíme. <clears throat> Náš mandát. Po tejto strategickej revízii by malo byť jasné, že čo sa mandátu týka, nedošlo k žiadnej zmene. Gravitačné centrum misie sa však zmenilo, mandát zostal rovnaký. Práve z toho dôvodu, že spoločná akcia nezaznamenala nejaké zmeny, všetky členské štáty sa dohodli spoločná akcia Joint Action, ktorá definovala misiu, zostala nezmenená. To, čo ja robím v rámci misie je založené práve na tomto dokumente. Je to zásadný zakladajúci dokument, ktorý stanovuje náš mandát, ale aj naše ciele. Na druhej strane robím to, čo mi krajiny ukladajú na plecia A naozaj sa venujem týmto dvom pravidlám, čiže mandátu v rámci spoločnej akcie na strane jednej a zároveň plním určité inštrukcie, ktoré dostávam v rámci PSA od členských štátov. Je to taká strategická úloha. Snažím sa prispôsobiť túto organizáciu na základe toho, ako sa mení prostredie. Je to prostredie, ktoré sa neuveriteľne rýchlo mení a toľko by to asi bolo k tejto oblasti v oblasti spravodlivosti spoločná a akcia Joint Action vraví konkrétne o tom, že na základe osvedčenej praxe a štandardov sú sudcovia nezávislí a prokurátor sa teší autonómnemu postaveniu. Ja ako vedúci celej misie rešpektujem všetky tieto základné princípy, pretože tie predstavujú európske štandardy a určite nikto z prítomných odo mňa neočakáva nič iné, len to, že budem dodržiavať tieto zásady. Ďakujem pekne. Pani Budem Marnak a pani Morina má teraz slovo. Je to veľmi dôležité. Pýtal som sa vás na možnosti sa sťažovať v Eulexe a na Eulex. Táto otázka je veľmi dôležitá a rád by som na to dostal odpoveď. Mohli by ste prosím odpovedať na túto otázku? Áno, máme mechanizmus, ktorý to umožňuje. Máme nezávislý mechanizmus, ktorý to umožňuje, ktorý nie je súčasťou Eulexu, ale ktorý je v úzkom kontakte s Eulexom. Áno, máme stiažnosti, nemám tu konkrétne čísla k dispozícii, ale mesačne. Robíme výkazy o štatistike, Sťažnosti niektoré nie sú akceptovateľné napríklad z právneho hľadiska, sú napríklad nepripustné, iné. Tým sa venujeme riadným spôsobom a pravidelne pripravujeme správy Máme výročnú správu k tejto téme. Máme mechanizmus, príjmame sťažnosti a berieme ich do úvahy. Ďakujem, praví pán predsedajúci a teraz pani Morin. Ďakujem za slovo. Áno, aj my sme pripravení na prevzatie kompetencií. Stále verím v to, že um, by sa lokálne orgány mali ocitnúť v pozícii zodpovednosti za tieto veci. Neexistuje žiadna iná alternatíva. Už e, v, vo februári 2008 sme mali prevziať zodpovednosť na svoje plecia, ale znova k tomu nedošlo. Kosovo je nezávislou krajinou, mala by byť rešpektovaná a podporovaná ako nezávislá krajina. Politická atmosféra je výsledkom 23 rokov nesmierne zložitého, komplikovaného obdobia nemyslím si, že by to bola naozajstná tvár Kosova. Máme kapacitu priamo na mieste, lokálnu, avšak táto nie je celkom pripravená zapojiť sa plnohodnotne do diania. Podpora prostredia beztrestnosti umožňuje pretrvávanie takéto politickej situácie. My by sme napríklad mohli napomôcť volebnému procesu, ak sú tam nejaké nezrovnalosti, tak by nám pomohla podpora Európskeho parlamentu, to by bolo veľmi dobré. Ale následne došlo k nesprávnemu vyhláseniu od SVČ mm, kedy bolo povedané, že tento proces bol demokratický, bohužiaľ tomu tak nepo, nebolo, nebola to pravda, takže politická kultúra sa nezmenila. Priestor pre iné alternatívy, pre kapacity tu je, avšak Zatiaľ tento priestor nebol vytvorený a očakávame podporu európskych inštitúcií. inštitúcií ďakujem. Ďakujem, pani Marino. A na záver dávam e, slovo pánu Altrovi Hunovi. Uh, Mám jednu osobnú poznámku týkajúcu sa popularity Eulexu. Súvisí to tiež s úlohami, ktoré Eulex plní. Uh, a štatút nezávislosti pod dohľadom nie je pozitívne vnímaný kosovčanmi. Vidia to z tohto uhla pohľadu. Možno táto samotná misia nie je populárna, ale tieto veci je potrebné urobiť. Ako už povedala pani spravodajkyňa, ide práve o to, aby sme si vytvorili určitú víziu, kde sa chceme ocitnúť o dva roky. Hovorilo sa tu o tom, že bol naštartovaný proces, boli vytýčené ukazovatele merajúce náš pokrok. K tomuto chcem teda niečo povedať. Ide o to, aby tento systém bol udržateľný, aby tu boli fungujúce inštitúcie, aby sa politici nemiešali e, tam, kde nemajú, aby všetci zainteresovaní aktéry spolupracovali a plnili medzinárodné štandardy a aby sme mali kapacitu na poskytovanie služieb vychádzajúcich e, z potrieb spoločnosti bez medzinárodnej pomoci. Toto všetko sú ambiciozne ciele. Budeme na to potrebovať viac času. A asi by sme to mali definovať ani nie tak časovo, ako na základe plnenia ukazovateľov. Dovolte mi prosím, aby som sa ešte zmienil o uskutočňovaní strategického prieskumu, ktorý je často kritizovaný za to, že v niektorých oblastiach e, nepokrýva problematiku. Ale myslím, že to nie je pravda. Strategický prieskum veľmi podrobne rozpracoval určité oblasti. Ide najmä o čo najefektívnejšie preskupenie zdrojov, ide tam aj o ľudské zdroje, napríklad o odklonenie určitých zdrojov od priameho rozdeľovania a zameranie sa skôr na súdnictvo, pretože je potrebné aj tu pokročiť vpred. Mali by sme tiež zvážiť, či by sme určité zdroje nemohli presunúť na sever Kosova, také zdroje, ktoré sú podstatné pre naše pôsobenie, lebo je aj tam potrebné zabezpečiť našu prítomnosť. Potom je potrebné uvoľniť zdroje na to, aby sme dosiahli úspory zníženie zamestnancov o štvrtinu, to ste tu už počuli. Toto je žiadosť členských štátov. A my to tiež musíme brať do úvahy. Základ pre toto všetko máme v podobe výsledkov strategického prieskumu a teraz sa to všetko realizuje v praxi. Ďakujem, pán Hun. Rád by som na záver všem, všetkým hosťom poďakoval za to, že sa zúčastnili na tomto vypočutí. Bolo to veľmi poučné, máme teraz lepší prehľad vďaka vašim vystúpeniam a celkom určite sa ešte v budúcnosti stretneme. let's go straight forward to the next. To the next, uh, I would like to make... Skôr ako prejdeme k ďalšiemu bodu programu, mám jednu informáciu, jedno oznámenie, ktoré sa týka spoločnej bezpečnostnej politiky pána Broka. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je budúci štvrtok 6, eh, 7. júna 12.00 a v Štrasburgu by to malo byť e, prejednané 5. júla v Štrasburgu na pléne. No a teraz dovolte, milí kolegovia, aby som uviedol nasledujúci bod nášho programu. Chcem vás poprosiť o kľud. Máme tu vystúpenie pána Pancieriho za delegáciu zahraničného rozpočtového výboru a výboru AFET, ktorý nás oboznámi s návštevou v, Magre, v krajinách Magrebu. Pán, v apríli tohto roku pán Pancieri nám už list o priebehu misie zaslal. Mali by ste ho mať vo svojich dokumentoch. No a ja vám chcem pripomenúť, že táto spoločná delegácia mala tri ciele. Stav e, politických transformácií a stability nového režimu v Tunisku, prehodnotenie nových prehodnotenie situácie v oblasti využívania prostriedkov EÚ. 4. júla budeme mať na našom výbore výmenu názorov k tejto problematike s predsedom ústavodárneho zhromaždenia Tuniska. No a teraz by som rád dal slovo pánovi Pancierimu, ktorý je predsedom delegácie so štátmi Magrebu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Bude to iba veľmi stručná informácia. E, najskôr by som chcel poďakovať za asistenciu všetkým, ktorí prispeli k tejto, misie do, k tejto misii do Tuniska. Zúčastnili sa jej členovia výboru pre zahraničné veci, pre rozpočet, aj delegácie, a delegácie pre krajiny Magrebu. Veľa informácií ste už dostali prostredníctvom listu, už sa k tomu nebudeme vrácať. Ako vidíte z programu, e, cieľom bolo pozrieť sa, ako prebiehajú, ako sa vyvíjajú projekty spolufinancované EÚ. Prebehli schôdzky na najvyššej úrovni na ministerstvách zahraničí, financií, so ministrom zahraničia, ministrom pre vzdelávanie. A rovnako sme sa stretli s ďalšími zástupcami tohto štátu, s predstaviteľmi odborov, politických strán, mimovládnych organizácií. Bolo by užitočné, keby nám rozpočtový výbor overil určité údaje, ktoré sa týkajú pomoci, ktorú Tunisku poskytujeme. Práve to bolo jedným z cieľov tejto misie Rovnako sme sa e, chceli stretnúť s členmi Národného ústavnoprávneho a ústavodárneho zhromaždenia. Vítam tu pánov de Casera a jeho kolegu, ktorí sú tu dnes prítomní na našej dnešnej schôdzi. Ich prítomnosť je takým jedným z prvých krokov úzkej parlamentnej spolupráce. S ústavodárnym zhromaždením sme diskutovali o otázkach podpory tohto zhromaždenia, či už na politickej alebo administratívnej úrovni. A takisto sme zorganizovali študijný pobyt pre niekoľko predstaviteľov ústavodárneho zhromaždenia, ako aj pre niekoľkých zamestnancov administrátorov. Pri tejto misii sme videli, že konsolidácia demokracie v týchto krajinách je dôležitou výzvou aj pre Európu a Národné ústavodárne zhromaždenie e, v Tunise bude potrebovať výraznú pomoc, aby sa dalo pokračovať v pluralite politických strán v rámci inštitucionálneho rámca demokracie, odhliadnúc od optimizmu, ktorý v Tunisku vládne, najmä vzhľadom na situáciu v iných krajinách Stredomoria, Európska únia musí mať stále na zreteli úlohy a výzvy, najmä hospodárske výzvy, ktoré musia tuniskí občania riešiť Musíme si tiež uvedomiť, že demokracia v Tunisku i v celom regióne bude o to pevnejšia, o čo väčšie záruky budú pre rast a pre budúcnosť ďalších generácií. Treba povedať, že v tejto súvislosti vo mne vzbudili obavy úvahy od podpredsedu IB minulý týždeň v Štrasburgu, pretože v roku 2012-2013 prežívame veľmi dôležité obdobie a toto dôležité obdobie prežívajú aj krajiny Magrebu. Potrebujú dostatok prostriedkov a dostatočnú podporu zo strany EÚ a zo strany Európskeho parlamentu. Je potrebné, aby Európska investičná banka z, uskutočnila rekapitalizáciu a my ako Európsky parlament by sme mali podporovať e, pomoc týmto krajinám, ako napríklad Tunisku. Je dôležité, aby táto pomoc bola zameraná na boj proti korupcii a na konkrétne ciele, aby nedošlo k ohrozeniu stability inštitúcií tuniskej spoločnosti. Otázka E, ďalšie, ďalšie otázky musia byť veľmi e, starostlivo zvážené všetkými zúčastnenými stranami, či už ide o ústavodárne zhromaždenie alebo aj o Európsku úniu. 4. júna prišiel, príde pán Benžafári, ktorý je predsedom ústavodárneho zhromaždenia a my ho tu radi privítame. Ďakujem, ďakujem pán Pancieri za túto správu. Keďže sa nikto neprihlásil o slovo, rád by som teraz privítal zástupcu delegácie Tuniskej republiky tu na výbore. A teraz chcem odovzdať slovo pánovi predsedovi Kongresu pre republiky, pre republiku tejto politickej skupiny, a ak si želá vystúpiť a podeliť sa o svoje stanovisko, dávam mu slovo. Vítajte. Chcem sa poďakovať, pán predseda, za e, váš prístup. Chcem vám pripomenúť, čo sa udialo v Tunisku prebehli transparentné voľby. Bola to absolútna transparentnosť a všetci uznali, že to bol ten najlepší priebeh. Ešte sú tu bezpečnostné otázky, ktoré v súčasnosti pretrvávajú. Niektoré e, médiá sa to snažia nafúkovať. Pre salafistov je to už vlastne taký úpadok a my s nimi e, rokujeme Tunisko nechce použiť v súčasnosti silu proti extrémistickým silám. Nechceme sa vrátiť späť do minulosti a používať rovnaké praktiky ako bývalý režim. Ale opäť pripomínam, že salafisti sú minoritou a nepredstavujú nebezpečenstvo. Na ekonomickej úrovni sme tu, aby sme vás požiadali o návštevy investorov do Tuniska a všetci, ktorí chcú odísť do cudziny e, prostredníctvom nejakých, nejakých e, e, na základe nejakých dohôz, takže my už nechceme, aby naši ľudia odchádzali do zahraničia len bez prostriedkov, aby boli vydaní na milosť. Nie, my chceme pripomenúť našim občanom, E, aby cestovali zabezpečení. A takisto prosím vás, pripomente vašim turistom, aby cestovali do Tuniska ako turisti, aby pomohli e, ekonomike našej krajiny. Sú tu niektoré prípady m, takých nesprávnych investícií alebo nesprávneho uplatnenia peňazí, ale máme tu ministerstvo hospodárstva, ktoré sa bude snažiť riešiť niektoré problémy, ako napríklad obchodníkov, ktorí kolaborovali so starým režimom. Prosím vás, spolupracujte s nami, pomôžte nám získať všetky majetky e, rodiny bývalého diktátora. Ďakujem. Thank you very much uh, again and uh, thank you for this good... Ďakujem pekne, ďakujem za vaše slova za váš názor, že Rusko je stabilné a extrémistické síly majú obmedzenú moc a neohrozujú no, demokratickú transformáciu. Neviem, či pán, pán Cieri chce niečo dodať ešte. Nízko na Tunisko sa pozeráme ako na akési laboratórium toho, čo nazývame arabskou jarou. Môžeme povedať, že Tunisko je krajinou, ktorá sa čoraz viac zameriava na cestu k demokracii, a to aj s pomocou a vďaka spolupráci tuniských občanov. Tunisko sa na nás obracia s rozličnými žiadosťami. Treba pomáhať Tunisanom, pretože Tunisko v súčasnosti sa ocitlo v hospodársky zložitej situácii. Aj my sami v Európe takúto zložitú situáciu prežívame a s tým súvisí aj cestovný ruch v Tunisku. My sa snažíme spolupracovať s ústavodárnym zhromaždením a želáme si, aby pri vytváraní ústavy do nej začlenilo dôležité princípy, ako sú slobody, ľudské práva, sloboda tlače, tak aby Tunisko sa stalo oporným bodom celého Stredomoria a vzorom pre túto oblasť. Ďakujem pán Pancéry a teraz vám chcem poďakovať aj za náš výbor, Chcem poďakovať aj tuniskej delegácii a chcem jej zaželať e, veľa šťastia na ceste k demokracii v Tunisku. No a týmto chcem tento bod e, dnešného programu uzavrieť, no a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, a to je ustanovenie finančného nástroja na podporu demokracie a ľudských práv vo svete. Rád by som pripomenul, že nariadenie o ustanovení nástroja financovania a podpory demokracie a ľudských práv vo svete je posledným z balíčka, ktorým sa náš výbor zaoberá. Spravodajcom je pán Lambsdorff. No a ja by som mu rád odovzdal slovo. Um, English, though, so Dobre, takže pôjdem po anglicky. Dovolte mi na úvod poďakovať komisii, ktorá odviedla veľmi dobrú prácu, hodnotenie dopadov zdôrazňuje síly a slabiny nástroja, ktoré sa prejavili do dnes. No a jasne ukazuje, že je to krok správnym smerom. V podvýbore droha a pri ďalších príležitostiach sme hovorili s expertami zástupcami občianskej spoločnosti a ďalšími a vypracovali sme našu správu v súlade s výsledkami týchto rozhovorov a vysvetlím dôvody opatrení. Už hlavné dôvody existencie tohto názora je, nástroje, že je to, má autonómiu od vlád a preto má slobodu na rozdiel od, od ostatných programov a nástrojov. A preto je dôležité, aby sme sa sústredili na tie veci, ktoré sa nedajú riešiť inými nástrojmi. Európska únia musí byť neoblomná v otázkach, ako je mučenie, násilie na ženách, práva detí, trest smrti a tak ďalej. V politickom dialogu s krajinami. A tieto hodnoty treba podporovať rovnako ďalšími nástrojmi. Nástroj pre ľudské práva a demokracie je doplnkovým nástrojom a nemôže byť eh, nejakým ospravedlnením preto, aby ľudské práva mali slabšie, slabšiu pozíciu. Čo sa týka iných eh, otázok, eh, sú v článku 2. Nie je to však vyčerpávajúci zoznam. Ukázal sa tam, ako by mohli systém vyzerať a preto treba zaručiť pridanú hodnotu a komplementaritu ostatných nástrojov, pretože tento nástroj má relatívne obmedzené zdroje. No a na to potrebujeme vysokú mieru koordinácie v návrhu správy. Je veľmi výrazné znenie koordinácií, rovnako myslíme, a to je v súlade s prácou na ostatných nástrojoch Myslím, že parlament musí mať slovo straté pri stratégie, ktorá sa vytvára v rámci programovania v súlade so všeobecným prístupom parlamentu a rovnako pre horizontálny nástroj. No a preto navrhujem delegované akty Zavedli sme tam odsek týkajúci spolupráce s národnými parlamentami, to je pre nás dôležité. A chceme, aby mali nárok na financovanie, ak to bude nevyhnutné, to by malo byť považené tak, ako v prípade ostatných nástrojov, Na zvažované no len keď sa nedajú po- použiť ďalšie nástroje, ale myslím, že to je v súlade s poradničením Európskeho parlamentu a rovnako, aby sme zaručili volebný cyklus. A rovnako to môže byť užitočné pri pozorovateľských misiách, ktoré sa tiež financujú z tohto nástroja. A ďalej sme zaviedli, zaviedli článok o typoch financovania. Vyňali sme to z horizontálneho dokumentu. Tento nástroj je nástroj, ktorý má osobitné kritéria a procesy a preto je dobré, aby ostal v tomto konkrétnom nariadení niektoré z špecifických pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týja, týkajú operatívnej stránky. Chcel by som povedať, že revízia tohto nástroja potrebuje zlepšenia týkať sa jeho fungovania, avšak ten text je technický a legislatívny a preto ostáva pomerne úzky jeho rozsah, ale chceme no a chceme eh, aby sa niektoré veci riešili priamými prevodmi alebo inými nástrojmi. No a toto je dobrý krok a navrhujeme, aby to parlament prijal. Ďalšia vec, ktorá je neustále predmetom kritiky občianskej spoločnosti a ktorá bráni niektorým organizáciám, aby dokážali tento nástroj využívať. A to, je, to sú procesy. Štúdia ukázala, že veľké projekty získavajú granty vo výške viac ako 6000 eur v rámci európskeho susedstva Existuje niekoľko profesionálnych MVOčiek, ktoré takéto sumy dokážu absorbovať, ale pre mnohé malé MVOčky je to jednoducho čiastka, ktorú nedokážu absorbovať a s ňou pracovať. No a preto eh, by sme eh, chceli mať aj nižšie sumy do 100 tisíc eur. No a s jednoduchšími eh, tendrami rovnako na centrálnej úrovni a nie len na základe CBSS. Uvidíme, ako to bude fungovať. Nemyslím si, že to bude nemožné. A rovnako by som chcel podporiť zriadenie medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá by sa zaoberala otázkami zjednodušenia administratívnych procesov, ktoré sa nedá robiť eh, v rámci tohto textu ale myslím, že mm, by sme sa mali zamýšľať nad riadením takéto skupiny na to, aby nástroj bol prístupnejší pre malé lokálne MVOčky. Ďalej v texte sa objavila jedna vec, o ktorej budem musieť hovoriť. My navrhujeme znížiť strop pre projekty v eh, najproblematickejších situáciách bez eh, nejakých tendrov. Momentálne sa navrhuje 2 milióny eur, ale mne sa to zdá pomerne veľa Ak sa zamyslíme nad tým, že trvanie projektu nemôže presiahnuť 18 mesiacov, myslíme, že tento strop je príliš vysoký e, z hľadiska celého objemu nástroja. My potrebujeme rýchly mechanizmu, mechanizmus pre čo najviac e, projektov v e, rozvíjajúcich sa krajinách. Toto vidím, sme videli aj v krajinách arabskej jary, kde sme nedokázali postupovať rýchlo. Ďalšia vec, tomto nástrojmi. Nástroj sa týka delinácie práca. Je dôležité uvedomiť si, že tento nástroj je v záverečných fázach rokovania. No a bude sa týkať oblasti práce, ktoré možno spôsobe nejaké obavy z duplikácií. No a preto treba definovať, čo môže robiť EED, a čo môže robiť eh, tento nástroj. Toto je veľmi silný mandát aj z tohto výboru, aj pre mňa ako spravodajca, aby sme sa vyhli duplikáciám a je to vec, ktorú treba spraviť a ktorú treba reflektovať aj v texte. Nemyslím, že je tu nejaký problém. Tieto dva nástroje nie sú nejaké opozícii, len to treba urobiť tak, treba to urobiť prakticky, kde rozvíjame synergie. Ja sústredíme na politickejšie otázky. O podpore ktorou teda pre demokraciu. No ešte toto všetko budeme musieť prediskutovať za nadchádzajúcich mesiacov a týždňoch, ako no, čo najlepšie postupovať. Dobre, ďakujem pekne a teším sa na výmenu názorov. Ďakujem pekne, pán Lambsdorff, za vašu správu. A slovo ako prvý dostáva pán Kukan. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ujímam slova v mene pani Makovej, ktorá je tieňová spravodajkyňa mene EPP, bohužiaľ to teraz nemôže byť. Takže vítame nový návrh komisie, ktorý je efektívnejší a vyjadruje a podporu demokracie a ľudským právam EÚ na celom svete. Tento nástroj je skutočne veľmi dobrý, umožňuje pomoc nezávislú od súhlasu vlády tretej krajiny a toho odlišuje od iných nástrojov zahraničnej politiky. Podporujeme rovnováhu medzi rozpočtom, ktorý dostávajú pozorovateľské misie EÚ ďalšími cieľmi tohto nástroja chceme podporiť tých bojovníkov za ľudské práva, ktorí sú obeťami obťažovania alebo nejakého hrozenia vládnych strán a preto im pomo- poskytujeme pomoc tak, aby to neohrozovalo ich existenciou blahobyt. Nož spravodajca vyškrtol čiastku 1 miliardy 578 tisíc eur, ale my myslíme, že by sme mali stanoviť minimálne, minimálnu čiastku pre tento nástroj. No a myslím, že potrebujeme detailné pozmejúce návrhy e, pre nástroj. A to už v nadchádzajúcich dňoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kukan. A teraz za skupinu SAD, pán Howitt. Ďakujem pekne. Mene našej e, politickej skupiny by som sa chceli poďakovať Aleksandrovi, s ktorým sa vynikajúco spolupracovalo. Viem, že toto je veľmi dôležitý nástroj pre ochranu ľudských práv a demokracie. Zaznelo tu, zaznel tu celý rad silných argumentov, ktoré nebudem opakovať. My by sme v parlamente naozaj mali dosiahnuť silný konsenzus k tomuto nástrojov. Najmä by som chcel zdôrazniť, že je potrebné <clears throat> viesť konzultácie s nevládnymi organizáciami, s organizáciami, ktoré budujú demokraciu, budujú mier a to v priebehu tohto postupu, pretože nie sú len niekým, kto vykonáva nejakú prácu. Je potrebné, aby sme im poskytovali poradenstvo a aby sme s nimi boli v neustálom kontakte, aby sme diskutovali. Taktiež je potrebné zabezpečiť, že aby tieto organizácie mali zabezpečenú podporu a my ako Európsky parlament, teda všetky, všetci aktéry za Európsku úniu mali prístup k nevyhnutným dokumentom, aby sme sa nedostali do nepríjemných situácií, aby sme mali jasné argumenty a prístup k informáciám. Som presvedčený, že Alexander by so mnou v tomto súhlasil. Je to naozaj záležitosť, ktorú musíme vyriešiť v súvislosti s, akt, s delegovanými aktami. Rokovali sme niekoľkokrát neskoro do noci, kedy sme sa snažili presadiť vplyv parlamentu a dostali sme rôzne prísľuby o tom, čo by sa malo stať a je potrebné aby sme zabezpečili, že parlament v rámci týchto nových postupov a pravidiel bude mať takúto príležitosť, že bude môcť presadiť svoju kompetenciu, aby sme mohli bedlivo preskúmať dokumenty. Budem úzko spolupracovať s Alexandrom na tom, aby duch tohto listu sa implementoval správnym spôsobom. Potrebujeme taktiež väčšiu pružnosť. Ja si myslím, že čo sa týka čo tu nie je nedostatok dobrej vôle. Všetci majú dobrú vôľu, ale situácia je taká, že ľudia, ktorí spolupracujú na týchto programoch podpory demokracie, majú obavy týkajúce sa možných rizik. Takúto obavu majú aj jednotliví úradníci. Nejde o bezprostredne riskantné činnosti. Ide o pomoc osobám, ktoré môžu byť v ohrození, aby sa k ním práve dostali patričné prostriedky. Práve preto potrebujeme mať patričnú rozpočtovú zodpovednosť na to, aby sme im mohli adresne dodať túto pomoc. Mali by sme však systém štrukturovať tak, aby bol čo najpružnejší, aby nám takúto pomoc umožňoval v mnohých prípadoch Ľudia, ktorí pôsobia neviditeľne, nechcú vystupovať na verejnosti, nechcú sa zverejniť na, inter- na internete tak, že sa k niečomu verejne prihlásia. Týmto sa musíme zaoberať. Viem, že ešte stále panuje určitý konzervatívny pohľad na túto vec. Keď budeme chcieť takto pracovať na posilnení demokracie a pani Gomeš sa skutočne snaží takéto mysli, myšlienky spoločne s Aleksandrom presadzovať, Alexander urobil obrovský kus práce v tejto správe. Prostredníctvom tohto nástroja sme chceli jasne vyjadriť, že by nemal byť využitý na to, aby sa objavili tu aj iné tematické programy na podporu ľudských práv. Teraz zavádzame nový nástroj. Mali by sme iba zabezpečiť, aby nedošlo k duplikácii medzi týmito názormi na podporu demokracie a ľudských práv. Čo sa týka pozorovacích misí na voľbách, rád by som nadviazal na to, čo povedala pani kolegyňa De Kaiser o svojej správe Neustále môžeme konštatovať, že niektoré misie neboli celkom vydarené. Mali by sme sa ich sa na nich zúčastňovať primeraným spôsobom, pretože voľby sú dôležité pre bezproblémové fungovanie demokracie. Dúfam, že sa nám to podarí správne spracovať. Tiež súhlasím s tým, čo povedal pán Kukan o tom, že je potrebné mať správny pomer v rámci našich činností. Podľa môjho názoru je toto veľmi dobre vynaložená suma ak sledujeme, um, financujeme eh, pozorovacie misie na voľbách, je eh, to teda potrebné zachovať, najmä kvôli dodržiavaniu, kontroly dodržiavania ľudských práv. Čiastka, ktorá sa vynakladá na demokraciu a ľudské práva, je čast, eh, často popoluškou v porovnaní s ostatnými. Pri niektorých misiách sme to videli na SVČ by mala vždy zabezpečiť aby tieto misie, pozorovacie delegácie, pozorovateľské delegácie mali k dispozícii príslušné prostriedky na budovanie demokracie v spolupráci s miestnymi organizáciami. A ešte späť k transparentnosti. Nede tu len o to, aby sme mali my prístup k správnym dokumentom, ak chceme ako partneri organizácie ktoré sa snažia o zachovávanie ľudských práv v tretích krajinách, je potrebné viesť štrukturované konzultácie, aby sme mali aj pri vypracúvaní dokumentov príležitosť s nimi konzultovať, poskytnúť im podporné služby. Nie je len o nás ako, obč- ako poslancov, ale ide o celú občianskú spoločnosť. Sú to celkovo myšlienky, na ktorých sa všetci vo výbore, alebo väčšina z nás vo výbore zhodne a dúfam, že sa nám podarí nájsť vyvážený text. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Nikto ďalší sa nehlasí do diskusie, preto by som chcel vyzvať zástupcov komisie SVČ, aby vystúpili. Kto bude hovoriť ako prvý? Dobrý deň, ja som e, zástupca riaditeľa e, nástroja ADEFCO Mám najskôr také všeobecné pripomienky. Gratulujem spravodajcovi a všetkým, ktorí na, na správe pracovali k vynikajúcej správe. Neviem, prečo by sme nemohli dôjsť k dohode o podstate tohto nástroja už v prvom čítaní. Nemyslím na rozpočtové a na inštitucionálne otázky, ale keď sa pozrieme na úroveň výmeny a vynikajúci smer, ktorým tento dokument ide, ja si myslím, že môžeme dosiahnuť veľmi rýchlu dohodu o podstate. Po druhé, tiež som si všimol, ako to povedal pán Lambsdorff, že istá časť toho, čo navrhla komisia e, v návrhu horizontálneho nariadenia sa tu nachádza. Nie je dôležité, kde je dôležité, že je to ten istý text. A ja by som teda navrhol, aby sme boli veľmi opatrní k paralelizmu toho, čo hovoria obidva dokumenty. Pre nás je však dôležitá podstata a nie forma. Druhý bod, nebudem sa vyjadrovať k rozpočtovým a inštitucionálnym otázkam, ktoré sú za všetkými pozmenujúcimi návrhmi, ktoré budeme veľmi pozorne študovať. Iba by som chcel odpovedať na dva alebo na tri body. Dôvernosť, e, komplementarita a flexibilita, spolufinancovanie. E, tam nemáme žiadny problém, ale bol, venoval by som veľkú pozornosť nástrojom, ktorý má reštriktívny charakter a tam tú povahu reštriktívnu chceme e, zachovať, lebo je tam síce istý problém prístupu e, k dokumentom, ale pokiaľ ide o znenie tohto E, odstavca je to dobré, aby to bolo e, prístupné poslancom, ale za, za istých e, reštrikcií. Treba nájsť spôsob, ako to štrukturovať, aby táto dôverná časť správy zostala dôverná. My už sme boli e, konfrontovaní s nedostatkom e, s nedostatkami v oblasti zachovávania dôverných informácií. Chceli by sme sa im vyhnúť ďalej komplementárnosť. Myslím si, že tam hovoríme o jednej oblasti, to je veľmi dôležitá oblasť a keď budeme hovoriť o inej komplementárnosti e, v súvislosti s inými témami, ako je napríklad uľahčovanie občianskej spoločnosti a tak ďalej, pokiaľ ide endomen, to je veľmi dôležitá iniciatíva a ja som plne súhlasím s tým, čo tu odznelo, ale myslím na dôležitejší e, prvok na tieto fondy. Je to kľúčový prvok, lebo vždy bolo povedané, že ten endomen bude určený len na UMPI a že to bude dodatočný fond. Takže chcem upozorniť, že podľa znenia, ktoré máme ohľadne lendometu, e, takže tam to znamená, toto znenie znamená, že treba nájsť dodatočné peniaze. Tak pozor na znenie tohto bodu. A posledný bod, flexibilita. Nikdy nenájdete zamestnanca, ktorý by nesúhlasil so zjednodušením a zvýšením flexibility. Každý návrh smerom k flexibilite je vítaný. A vlastne e, to zasahuje aj do finančných nariadení, ktoré očakávajú nové E, druhy flexibility, ale momentálne je to zablokované na finančných inštitúciách. Takže možno niektoré vaše návrhy idú v smere, ako idú návrhy, ktoré už máme na stole. Ešte niektoré modality. Hlavná inovácia návrhu komisie je práve zdôrazniť túto kapacitu prekonať e, tú základ, ten základný návrh v tých krajinách, kde to nemá význam. E, vlastne pozmeňujúci návrh túto možnosť ruší. Ja veľmi dobre chápem argument o nákladoch. A e, vlastne táto suma je 50 tisíc eur. A mm, vlastne keď vytvoríme novú nejakú možnosť e, v tejto výške, tak to nebude znamenať veľa. My máme, videli sme, ako sme mohli reagovať v krízovej situácii v Líbii. My sme umožnili lekárske a psychologické liečenie žien, mužov, ktoré boli obeťami násilia. Za 18 mesiacov to bola 1,5 miliónov. So 100 miliónmi by sme mohli pomôcť, s 10 miliónmi navyše by sme mohli pomôcť niekoľkým ženám navyše. Ďalej, pokiaľ ide o Bielo, Rusko. Tam si musíme uvedomiť, že tam je veľmi zložitá situácia v oblasti mimovládnych e, obla, e, organizácií. Tam suma je 1 milión a pol. Chceme pomáhať pri e, organizácii miestnych volie, podporovať e, kandidatúru žien v Líbii. To je milión. Takže ja tu chcem povedať, že týchto 100 miliónov eur je veľmi dôležité a my s veľkou radosťou môžeme uvádzať celú sériu číselných e, E, údajov, ale týchto 100 miliónov veľmi celý systém nezmení. My sme žiadali zvýšiť e, ten nástroj stability o 1-2 milióny. E, a aby sme boli ale veľmi úprimní, tak či to bude 1 alebo 2 milióny, veľa to na veci nemeniť. Ďalej small ground. Chcem vás upozorniť na veľmi zaujímavý návrh, aby sme ešte vlastne tieto e, mimovládne organizácie mohli dotovať do výšky 10 tisíc eur. My financujeme operácie, nefinancujeme organizácie. To je veľmi radikálna zmena prístupu k financovaniu. Budeme mať nejaké také zásadné problémy, pokiaľ ide o prístup a pokiaľ ide o kritéria. Na akej báze ja môžem takéto financovanie e, mimovládnej organizácie e, zamietnúť? ak ho, naopak my budeme môcť všetky organizácie desiatimi tisícmi eur e, dotovať. Budeme potrebovať vyšší počet e, ľudských zdrojov, aby sme tento balíček rozdelili. No a potom tu máme naozaj taký veľmi dôležitý problém a to je mikroprojekt. Tento e, nástroj musí zostať na úrovni mikroprojektu, až doteraz sa delil na dve časti časť, ktorú riadila delegácia, ktorá robila tento mikroprojekt a časť riadil ten um, generálny štáb, ktorý sa orientoval na veľké projekty. Tam sú veľké e, náklady a sú tam aj možné dodatočné náklady. A zmena logiky si bude vyžadovať veľa ľudských zdrojov. A posledný prvok. Iba chcem odpovedať na dve veci E, pokiaľ ide o arabskú jar, ja si nemyslím, že by sme nič neboli urobili. Ja si myslím, že sme boli veľmi reaktívni. Boli sme e, prítomní v niektorých krajinách ešte pred arabskou jarou a podporovali sme často organizácie, ktoré boli aktívne v jari. V Tunisku sme boli 5 dní po páde Benaliho. Prispeli sme ku stabilizácii krajiny. Sme vo všetkých krajinách arabskej jary a my chceme vyjasniť, čo sa presne deje, pretože e, myslím si, že sme niečo urobili. A pokiaľ ide o rácio, tak tam myslím, že môžeme súhlasiť, ale treba povedať, že jedna časť nástrojov e, je nevyvážená, je veľmi dôležitý ekilibráž, všetko by bolo zrejme potrebné dať do takej spoločnej judikatúry Takže či už tu pôjde o globálnu debatu, ja si myslím, že spoločne určite nájdeme riešenie podľa formy, aká, akú to náza ver získa, či to bude priamy akt, delegovaný akt. Myslím si, že, že nie sú tam nejaké disonancie medzi inštitúciami v tejto otázke. Je tu veľmi veľa technických komentárov, sú tam niektoré e, prvky, ktoré sú kompatibilné. Možno sa ich dotknúť napríklad pokiaľ ide o kofinancovanie. My napríklad nemôžeme nerobiť kofinancovanie, spolufinancovanie. A my chceme takisto potvoriť všetky predložené návrhy a je našim záujmom čo nad, na, o tom hovoriť. Ďakujem za tieto detailné informácie. A dávam slovo pánovi Hovitovi. On ešte skôr, ako dostane ďalší rečník slovo, chcem ešte zareagovať na to, čo tu odznelo. Ja naozaj nie som si vedomý toho, že by došlo k nejakému zásahu, pokiaľ ide o zverejnenie dôverných informácií, keď sme mali tento dôverný dokument. My ako poslanci e, zachovávame dôvernosť informácií. Dúfam, že to nedošlo k nejakému E, obvineniu, znelo to dvojzmyselne, preto by som bol rád, keby sa to ocitlo aj v zázname z tejto schôdze. My, poslanci, pokiaľ máme dočinenia s dôvernými informáciami, si to plne uvedomujeme, vieme, že tam ide o bezpečnosť ľudí. Takže myslím si, že možno som mal byť explicitnejší v mojom príspevku mal som povedať, že sme boli ústretoví pri štrukturovanom neformálnom dialógu. Pán Lambsdorff sa tu už o tých právnych aspektoch zmienil. Hovorili sme o istom riešení, ktoré by mohlo všetko zjednodušiť. Myslím si, že by bolo dobré, keby sme mali v zámci tohto riešenia aj tento štrukturovaný dialóg Mm, už som o tom hovorila aj pred baronkou Štanovou na pléne. Ona to potvrdila, podporila, takže si myslím, že v budúcnosti by bolo dobré, aby sme sa v budúcnosti zaviazali aj k tomuto štrukturovanému dialógu, aby sme boli otvorení, bez toho, že by sme to museli stále pripomínať. Zvýšilo by to mieru dôvery na oboch stranách. E, predsedajúci ďakuje za pripomienku. Želá si ešte niekto vyjadriť, možno niekto z komisie. Ja som nikdy nepovedal, že došlo k nejakému porušeniu dôvernosti informácií. E, nám sa tá práca páči a páči sa nám ako pokračuje, radi by sme tento systém ešte rozšírili. Musíme byť veľmi opatrní v tomto smere. Nevravím, že by sme to nemali. My isté, že neposkytujeme tieto informácie celej komisii, ani všetkým štruktúram, ani všetkým členským štátom tieto informácie musia byť štrukturované, aby miera dôvernosti v nich obsiahnutá bola zachovaná. Ale myslím si, že to, čo tu navrhujete, je výborná myšlienka, ale ešte potrebujeme finančné nariadenie, ktoré ešte nebolo vôbec podpísané, tak aby sme dosiahli tú najnižšiu hladinu e, z 1000 eur zvýšenú na 5000 eur. To znamená, že 5 krát bude možné znásobiť e, túto pomoc, e, ktorú môžeme poskytovať mimovládnym organizáciám. Ešte chcem povedať, že by sme mali podpísať to, čo podpísať môžeme a to, čo najrýchlejšie, aby tá pružnosť bola zachovaná. Ďakujem, želá si ešte niekto vystúpiť za komisiu. Nech sa páči, Alexander, máte slovo. Vystúpenie pána Kukana Áno, my sme o tom hovorili, je to záležitosť finančného rámca a pridelenia finančných čiastok. V tomto smere súhlasím s pánom Kukanom, že išlo tu o technickú záležitosť. My jednoducho by sme asi nemali odstupovať od záväzkov, ktoré sme prijali. To by mal byť eh, všeobecný konsenzus Aspoň členovia výboru pre rozpočet na tom teraz pracujú. Pokiaľ ide o dôvernosť informácií, tak teraz tá výmena ukázala na to, že je snaha pokračovať týmto smerom aj zo strany komisie, zdieľať informácie. Ja som si plne vedomý, že niektoré informácie musia mať obmedzený prístup, aj povaha tohto samotného nástroja si to vyžaduje. Myslím si, že nemal by byť problém s dohodou. V tomto smere som veľmi rád, že sa to vyjasnilo. Nedošlo k zverejneniu dôverných informácií v minulosti a toto znenie musíme v tom smere ešte nejako upraviť. Ale nevidím tu žiadny rozpor Myslím si, že všetci mm, to chápeme a je to len otázka formulácie. Potom pokiaľ ide o prúžnosť, flexibilitu, aj tam je úplná zhoda. Ja som navrhol to, čo som si vypočul od kolegu od Patrisa. A otázka teraz stojí, že či by sme mali, tak ako som ja navrhoval, nejaké paralelné pracovné skupiny k tomuto legislatívnemu procesu, alebo by sme mali tento štrukturovaný dialog zahrnúť do legislatívnych aktov, pokiaľ ide o administratívne postupy. To si môžeme prediskutovať, či to bude prínos, či nie. No a pokiaľ ide o samotnú podstatu tejto problematiky, tak ja tam naozaj žiadny problém nevidím. Pokiaľ ide o pozorovaciu misiu na voľbách, tak ani tam nevidím žiadne problémy v rámci tohto nástroja. Všetci vieme, že je to dôležitá vec, že by sme všetci mali uplatniť celý ten cyklus v praxi. Teoreticky to už máme k dispozícii, vieme, ako k tomu pristupovať, ale budeme musieť ešte prepracovať na tom zavedení do reality. A ďalšia záležitosť, Patrís e, to už spomenul, je tu tá, ten nový spôsob e, zadávania zákaziek a o tendre Prečo sme tak dramaticky znížili tieto finančné čiastky? Bo nie preto, že sme chceli zvýšiť nepružnosť, nie, nie, išlo tu o informačné toky, napríklad zdravotná pomoc, o podporu miestnych volieb, napríklad v Bengázi. To nie je žiadna dôverná záležitosť, ani utajená záležitosť, ako sme to už hovorili Čiže ak v tomto smere môžeme byť pružní a zároveň s ostatnými zdieľať celý tento proces, by to bolo dobre. Poved, ak by sme mali stále takéto vysoké čiastky bez zadávacej dokumentácie a bez tendrov, tak to by sme museli ešte veľmi veľa vysvetľovať. Ďalej tu máme otázku ochrancov ľudských práv v Bielorusku. Samozrejme, že tam nemôže táto problematika sa nemôže prerokúvať verejne, nájdeme spôsob, ako sa o tom dohodneme. Ďalšia vec, doplnkovosť, áno, sekundárnosť, to je veľmi dobrý prístup. Ľudské práva by mali byť zahrnuté aj do iných nástrojov. Máme tu napríklad Európsky nástroj pre budovanie demokracie. Myslím si, že aj Európsky parlament je odhodlaný e, urobiť všetko preto, aby práca v tomto smere predstavovala pridanú hodnotu, aby to pokrylo aj tie oblasti, ktoré v súčasnosti ešte nie sú pokryté a aby sa tieto budu- medzery v budúcnosti e, ošetrili. Pokiaľ ide o ďalšie záležitosti, prvé čítanie, dohoda v dohľade, ako tam zahrnúť akty, prenesenú právomoc, to budeme musieť ešte s tieňovými spravodajcami prerokovať a Takisto to bude potrebné prerokovať aj v horizontálnej skupine. Ja som plne ochotný, ale ak sa dohoda v prvom čítaní nedosiahne, budeme sa musieť snažiť o transparentnosť pri tomto nesmierne dôležitom legislatívnom nástroji. Ja som rád, ani som nevedel, že tu bol návrh navýšiť tieto čiastky v rámci tohto nástroja alebo obecne, všeobecne povedané, že tam bol návrh e, zvýšiť to zo 100 tisíc na 500 tisíc. Takže naozaj, ak bude príliš mikroprojektov, tak to bude znamenať veľkú byrokratickú záťaž s ohľadom na e, administratívne aspekty, ale ak tam bude nejaká flexibilita pri opätovnom udelovaní grantov, tak to by mohlo naozaj pokročiť. Ja sa chcem poďakovať za spoluprácu aj za podnety všetkým, ktorí podnety predniesli. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ďakujem kolegom zo strany zelených. Všetky pozmeňovacie návrhy môj text vylepšia. Ďakujeme, pán predseda hovorí, Alexander hovorí, pán predseda. Tým sme dnešný bod programu ukončili. Pozmenujúce návrhy môžete E, predkladať do 14. júna 12.00. Ďakujem vám za účasť na tejto rozprave a ďalším bodom nášho programu je hlasovanie. Ešte chvíľku počkáme na kolegov. Na, e, hlasovanie je plánované na 11.40, čiže teraz malá prestávka. Milí kolegovia a kolegyne, ďalším bodom nášho dnešného programu, poprosím vás, utište sa. Je elektronické hlasovanie. Pre mňa je to významný deň, pretože je to moje prvé hlasovanie. Prosím vás teda o zhovievavosť. Taktiež by som rád poblahoželal pánu Salafrankovi k narodeninám. Začnime teda s hlasovaním. Prvá správa je správa pána Lambsdorfa. Je to odporúčanie rade k 67. zasadnutiu valného zhromaždenia OSN. Dvadsať jednotka. Pozmaňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovania zamietnuté. 22 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmaňovací návrh 23 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 24 za. Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné, myslím, že to musíme preveriť. Electronic check. Elektronické hlasovanie. Áno, čakáme na vás. Uzavreté hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 1. Za proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, myslím, že zamietnuté. 29 za, proti, Zdržali sa? Toto musíme overiť elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie k 29. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovací návrh 30 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 31 za, proti, zdržali sa, prijaté, 32 za, proti, zdržali sa, prijaté, 33 za, proti, zdržali sa, prijaté, identický návrh 34 a 35 za, proti, Zdržali sa? Prijaté. Pozmaňovací návrh 36 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 37 za. Proti. Zdržali sa? Zametnuté. 38 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2 v dvoch častiach prepačte, v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, Zdržali sa? Nie je to jasné, overíme to elektronicky. Close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňovacie návrh 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, proti, zdržali sa, prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 48 za, proti, zdržali sa, prijatá. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 55 za, proti, zdržali sa, prijaté 57 za, pro, proti, zdržali sa, prijaté 56 za, proti, zdržali sa, prijaté 58 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 59 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa prijaté 60. 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté 64 za, proti, zdržali sa prijaté 65 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Máme tu oddelené hlasovanie k 66. prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, 66. za, proti, zdržali sa. Nebolo to jasné, overíme to elektronicky. Overíme druhú časť 66. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmaňovací návrh 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Prechádzame k 73 za. Prepačte, hovorí pán predseda. Otočil som o jednu stránku ďalej. Dostávame sa ku kompromisnému návrhu číslo 4. 4. There's a problem with the EPP list. Yeah, in, in the EPP. I have the EPP list, yes, and in our... Áno, mám tu zrazu aj zoznam EPP, my tu nemáme štvorku. we have to vote now compromise 4. Takže, kompromisný návrh 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijaté. Teraz prechádzame k 73. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 79 78 hovorí pán predseda za, proti, zdržali sa. Nie je to jasné. 78 overíme elektronicky. Končím hlasovanie. <clears throat> Jedným hlas, rozdielom jedného hlasu to prešlo. 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 nie, 80 nemáme, takže kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz prejdeme k 89 za, proti, zdržali sa, prijaté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Elektronické hlasovanie, prosím. Overíme si to. Overíme si 91. Končím hlasovanie. Zamietnuté. S rozdielom dvoch hlasov. 93 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že zamietnuté. 94 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 95 za proti, zdržali sa, zamietnutá 96 za, proti, zdržali sa, prijaté. Prechádzame k pozmaňovaciemu návrhu 97. V troch častiach prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa. Tuto nie je celkom jasné Prejdeme si to elektronicky k druhej časti tohto návrhu, prosím. So there's still four colleagues uh, to vote, electronic vote. Štyri hlasy nám ešte chýbajú. Close the vote. Končím hlasovanie. Prijaté. S rozdielom jedného hlasu. Tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete si to overiť? Tretiu časť? Elektronické hlasovanie k tretej časti 97. Hlasovanie uzavreté. Bolo to prijaté s rozdielom troch hlasov. Teraz 98 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz budeme hlasovať o návrhu číslo 100 za, proti, zdržali sa prijaté. 102 za, proti, zdržali sa prijaté. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 104 za, proti, zdržali sa, prijaté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 106 za, proti, zdržali sa, prijaté, 107. Pán Lenen. Myslím, pán predseda, že už e, vám malo byť povedané, že tento návrh bol stiahnutý, bol som autorom a ostatní taktiež súhlasili so stiahnutím z hlasovacieho zoznamu, čiže vám môžem povedať prečo. Teraz hovoríme o 107. Pýta sa pán predseda. 135 a 136 tieto návrhy boli stiahnuté. Aj Alvaro Brock, Duff a Watson, aj spoluautori súhlasili so stiahnutím. Hovorí pán predseda, ja som túto informáciu nedostal. Možno pán Lambsdor by to mohol objasniť. Ako viete, veľmi by som sa potešil tomu, ak by to stiahli, ale viem, že Andrew Duff a Alexandra Alvaro tam nechali svoje podpisy. Čiže to stiahnuté pravdepodobne nie je. Bohužiaľ. Ja by som preferoval stiahnutie. V tom prípade budeme o tom hlasovať, hovorí pán predseda. Kto je za? 107. Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh 8 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté podľa mňa, ale overíme si to elektronicky. And you're in favor or against? Plus? Let's Končím hlasovanie. Zamietnutá. Druhá časť kompromisu 8, kto je za. Proti. Zamietnutá. Tretia časť, kto je za? Proti. Nie je to celkom jasné. Budeme hlasovať elektronicky o tretej časti. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Tretia časť bola prijatá. Tým pádom prechádzame k návrhu číslo 109, hovorí pán predseda. Pána Predikteza proti. Držali sa. Prijaté. kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 113 za. Proti? Zdržali sa prijaté. 115 za. Aj kolegovia z EPP by mali hlasovať. 115. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Nie je to jasné, overíme to elektronicky. O 115 hlasujeme teda. Aha, it's adopted. No, it's 22 to 20. 22 k 22. Nikto nemal vloženú kartu, je to prijaté z rozdielom jedného hlasu. 116. E, za, proti, zdržali sa zamietnuté, 117, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 118 za, proti, zdržali sa prijaté, 119 za, proti, zdržali sa prijaté, 120 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 120. skontrolujeme elektronickom hlasovaní. Takže prosím, za hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Kompromis 10. Za. Proti. Zdržali sa. To nie je jasné, takže kompromis 10 si overíme v elektronickom hlasovaní. You're in favor. Please close the vote. Prosím, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Takže musíme hlasovať, keďže kompromis sa bol zamietnutý, musíme hlasovať o 122 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijatá. Druhá časť za, proti, zdržali sa. To nebolo jasné, takže si to overíme. Hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté na 4 hlasy. 126 za, proti, Zdržali sa zamietnutí 127 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 128 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí 123 za. Proti. Zdržali sa prijatí 130 za. Proti. Zdržali sa prijatí 133 za proti, zdržali sa prijatí, takže zamietnutí, 135 za, 135, o tom sme nehlasovali, proti, zdržali sa zamietnutí, 136 je bezpredmetný. Ah, Na 135 bol zamietnutý, takže 136 je bezpredmetný, 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 10 je za, 11 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 12 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 11 za, takže 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 14 je bezpredmetná tým pádom, nie, nie je, dobre, takže budeme hlasovať o 14 za, proti, zdržali sa prijatí, 15 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 16 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 17 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 18 za,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 proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 6 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz budeme hlasovať o návrhu výboru DV. Takže DVB za, proti, zdržali sa prijatí. 9C za, proti, zdržali sa zamietnutí. Takže 9C si skontrolujeme v elektronickom hlasovaní. Ešte dvaja, ešte jeden musí hlasovať. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. DVD za, proti,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 Dobre, to si skontrolujeme. Kata. more Takže ešte teda by mali hlasovať. Dobre, hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. DV. J, kto je za, proti, zdržali sa prijatý, DVK za, proti, zdržali sa, prijatý. Záverečné elektronické hlasovanie o návrhu správy alebo správe. Please close. Uh, no, two more colleagues. Uh. Ešte dva by mali odhlasovať. Majú už odišli. Dobre, bolo to prijaté. Veľkou väčšinou. 39 za, nikto proti. Gratulujeme Aleksandrovi Lambsdorfovi. No a ešte budeme hlasovať o jednej správe, návrh uznesenia o rokovaniach o dohode o SN o obchodovaní so zbraňami. Pani Jetemaki nie je tu, takže začneme. 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 20 bola stiahnutá, 19 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 1 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatý. Takže 27 za. Proti. Zdržali sa. To nebolo jasné. Socialisti nehlasovali. Takže elektronicky to skontrolujeme. 27. Hlasovanie ukončené. To bolo zamietnuté. 28 za. Proti zdržali sa prijatí. 29 za. Proti zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za. Proti zdržali sa prijatí. 34 za. 34 proti zdržali sa prijatí. 37 za proti, zdržali sa prijatí, 38 za, proti, zdržali sa, to nebolo úplne jasné, takže si skontrolujeme 38. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté, 39 za, proti, zdržali sa prijatí, zamietnutý kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 40 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 47 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí, 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 50 za, proti, zdržali sa, to nebolo úplne jasné, 50 elektronické hlasovanie, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí, 51 za, 52 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa prijatý, 55 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý, 58 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, to bolo zamietnuté, ale overíme si to ešte druhej časti 58. Takže hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté. Teraz 59 za, proti, zdržali sa prijatí, 60 za, proti, zdržali sa prijatí, 63 za, proti, zdržali sa prijatí, 65 za, proti, zdržali sa prijatí. v 66 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. To si musíme overiť v elektronickom hlasovaní. Bolo to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. 67 za, proti, zdržali sa prijatí. 68 za, proti, zdržali sa to si musíme overiť, takže 68 si overíme. hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté, 68 za, pardon, 69 za, proti, zdržali sa prijatí, 70 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 1 za, proti, zdržali sa prijatí, 3 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 7 za, proti, zdržali sa prijatí, 8 za, proti, zdržali sa prijatí, 9 za, proti, zdržali sa, to nebolo jasné, takže 9 si skontrolujeme, číslo 9, Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 10 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 11 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 12 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 14 za. Zamietnutí. 13 za. Proti. Zdržali sa prijatý, 15 za, proti, zdržali sa prijatý, 16 za, proti, zdržali sa prijatý, 17 za, proti, zdržali sa prijatý, 18 za, proti, zdržali sa prijatý. Takže teraz záverečné hlasovanie o návrhu správy, znení pozmenujúcich návrhov, hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A správa bola prijatá. 33 hlasov za, 2 sa zdržali. Gratulujem spravodajkyne. A ešte jedno oznámenie. Ďalšie zasadnutie výboru sa uskutoční 4. júna o 17.30 v Bruseli. Želám vám dobrú chuť.